Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we... Vrelo vítam, drahých kolegov. Mohli by sme uh, začať uh, popoludnejšie zasadnutie. Ako predseda výboru Libe som potešený, že môžem privítať e, hlavne našich kolegov z parlamentov členských štátov a e, všetkých cených hostí na e, tejto veľmi dôležitej schôze k dvom globálnym kompaktom OSN a na výbore eh, Libe sme venovali eh, tomuto procesu eh, obrovský diel času a zdrojov a je to dôležitá téma a je pre nás veľmi dôležité, aby poslanci z národných parlamentov s nami sa zúčastnili tejto skôdze a ja privítam mnohých cených hostí a budú tu nami aj rôzne ďalší hostia počas dnešného konania. A popoludní e, kolegyňa Wikström bude predsedať e, ďalšiemu zasadnutiu. E, ctený poslanci národných parlamentov, ctený komisár Abram Polus, ctený zastupca OSN, Eh, som rád, že môžem otvoriť eh, toto zasadnutie medzi parlamentného eh, zasadnutia a je to tiež podpredsednička výboru pre zahraničné veci a vítam aj vás a tiež spolupracujeme s výborom pre zahraničné veci. Žiaľ, kvôli Mm, zimným podmienkam Sofii pani Grozanová, ktorá je predsednička výboru pre zahraničnú politiku Národného zhromaždenia Bulharska s nami e, tu nie. Ľutujeme to, ona nemohla prísť. A druhé zasadnutie, ako som e, povedal, bude predsedať kolegyňa Cecilia Wikström kolegovia, som e, rád, že vás môžem mnohých privítovať na tejto dôležitej skôze, pretože máme tu proces, e, v ktorom sme e, veľmi angažovaní. Máme 33 poslancov národných parlamentov z 19 rôznych členských štátov a jeden štát z EA, teda Norsko. Pre nás je to jasný dôkaz záujmu národných parlamentov o túto tému. Európsky parlament a hlavne výbor pre Libe ehm, vedme pozornosť týmto dvom kompaktom, ktorý viedol k globálnemu kompaktu OSN a tiež berie na vedomie, že to predstavuje historickú príležitosť, aby sme dosiahli celý súbor zlepšení, čo týka medzinárodnej migrácie vo všetkých rozmrach nikto z nás e, nepodceňuje tie ťažkosti, ktoré s tým máme a je dôležité, aby všetci hráči boli tu zapojení. Už v septembri 2016 Európsky parlament sa zúčastnil s e, delegáciou, ktorú viedla pani Vikstrom e, na samite pre utečencov a migrantov, ktoré prijala v New Yorku vyhlásenie. Výborlivé, bol do toho zapojený od začiatku a zúčastnili sme sa na prijatí súborov krokov, ktoré sú zamerané na aktívne no, účasť a prispievanie do tohoto procesu. Odtedy rôzne zasadnutia výboru boli venované globálnym e, kompaktom a spolupráci na iných e, medzinárodných fórach, ako aj výbor e, AFET a ďalšie. Chcem sa poďakovať všetkým hostiam, ktorí e, sa na tom s nami zúčastňovali počas tohto procesu. Dnes máme možnosť e, s kolegami z národných parlamentov spolu s výborom MAFET e, a súčasťou e, ďalších účastníkov aj komisárky, aby sme tento proces ešte mm, dotiahli ďalej my sme zvolili toto zasadnutie, aby sme zmaximalizovali účasť kolegov z národných parlamentov, pretože jasne rozumieme, čo je väčšina z tejto dôležitej debaty sa deje na národnej úrovni. Prosím, um, berte na vedomie z praktických dôvodov, že počas tohto vypočutia um, bude tlmočenie um, do všetkých úradných jazykov e okrem Jerčiny. My sme um, pripravili štruktúru eh, tohto zasnutia jednoducho, aby sme umožnili dve paralelné procesy. V prvom zasadnutí budeme eh, diskutovať o globálnom kompakte pre utečencov, to je prvá. a v druhom sa budeme zameriavať na globálny kompakt eh, pre eh, bezpečnú, riadnú a zákonnú migráciu. Všetci títo rečníci boli zapojení na rôznych úrovniach a z rôznych hľadisk pri vypracovaní tohto dokumentu a to je náš zámer zvládať mobilitu ľudí v nasledujúcich 10 ročiach z hľadiska Um, Európskeho parlamentu pripravíme uh, uznesenie koncom marca, ale konečný výsledok bude kolektívnym procesom a my musíme všetci spolupracovať, aby sme vybudovali konsenzus. Verím, že dnes uh, naša schôza hodnotne prispieje k tomuto procesu. Nakoniec uh, sa domnívam, že parlament by sa mal zúčastňovať na konferencii, ktorá sa bude organizovať v Maroku neskôr v decembri a verím, že Európsky parlament um, ako súčasť mojej práce Európskej únie hodnotne prispieje k týmto hlasom a, zúčasti, a zhostí sa svojej legislatívnej úlohy vo veci migrácie. A v tomto duchu dám slovo kolegovi Andy Kristia, ktorý je podpredseda výboru AFED. A pán Kristia, máte slovo a uvedte niečo v mene výboru AFED. Sure. So... Ďakujem Klod Marajš, ďakujem za zorganizovanie tohoto medziparlamentného zasadnutia. A ďakujem našim kolegom z národných parlamentov za to, že prišli až do Bruselu na túto rozpravu. Som rád, že máme túto príležitosť eh, na hĺbkovú diskusiu s poslancami v, z celej EÚ na túto veľmi dôležitú tému. Európsky parlament eh, veľmi podporuje snahy OSN zriadiť e, globálny rámec e, o migrácii a utečencoch a preto e, sledujeme veľmi blízko tie procesy globálnych kontaktov, počnúť s summitom OSN o utečencoch a migrantoch v 2016 a tiež inventúry minulý rok. Budeme zblízko sledovať medzivládne vyjednávania, ktoré práve začali a e, my e, povieme e, náš hlas počas vyjednávaní vrátane plenárnych uznesení, ktoré budú prijaté na marcovej plenárke. Migrácia je globálna skutočnosť, ako vedol aj generálny tajomník OSN v poslednej správe. Počet migrantov sa odhaduje na 260 miliónov na celom svete a očakáva sa, že ešte narastie. Ozbrojené hm, konflikty, chodoba, klimatické zmeny, demografický vývoj a pretrvávajúce hm, rozdiely bohatstva medzi rôznymi časťami na svete naďalej budú tlačiť ľudí, aby odchádzali z domácich štátov hm, v hľadaní lepšej budúcnosti. Migrácia je jav, ktorý jednoducho nezmizne. Žiadny štát nemôže účinne riešiť túto tému samostatne, preto musíme pracovať spolu s ostatnými, aby sme našli spôsoby, ako riešiť migráciu a presídľovanie spôsobom, ktorý bude prospešný pre migrantov, utečencov aj pre hostiteľské spoločenstva a krajiny pôvodu. Potrebujeme medzinárodné pravidlá, ktoré zabezpečia, že migrácia bude um, sa diať uh, riadne a že budú migranti bezpeční pred zneužívaním a vykoristovaním. A presne o tomto globálny kompakt pre migráciu a utečencov uh, má za cieľ. Je to prvýkrát, uh, kedy vlády si zasadli spolu, aby sa dohodli na spoločnom súbore princípov, aby eh, riešili migráciu utečencov na globálnej úrovni. Eh, ten eh, návrh, ktorý bol zverejnený pred pár týždňami, určil viaceré zásady a záväzky. Myslím, že sú výborným základom pre medzivládne vyjednávania a teším sa na to, že si vypočujem názory našich rečníkov aj predsedov a národných poslancov. Ďakujem Ďakujem, pán Kristian. Ako vidíte, pán Kristian je z výboru pre zahraničné veci a to je eh, našim záväzkom, aby sme mali eh, celý svoj prístup eh, aj pri vyjednávaní o tomto dokumente. Ako vidíte, na základe rečníkov, ktorí hovorili v oboch zastanutiach, že pridelujeme veľkú dôležitosť našim zdrojom v tomto procese a preto tie kľúčové prejavy uvede komisár Avramopoulos a som potešený, že je tu s nami a on bol veľmi zapojený do tohto procesu a chcem eh, zať poctu k tomu, čo robil vo veci tohto procesu komisár Avramopoulos. Máte slovo? Thank you, Claude. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Claude, ctení poslanci Európskeho parlamentu, ctení poslanci národných parlamentov. Som potešený, že som tu s vami, aby som eh, s vami prebral eh, prebiehajúci proces e, prijatia globálneho kompaktu o utečencoch OSN pre bezpečnú a riadnu a zákonnú migráciu. Som rád, že sú tu e, medzi nami aj zastupcovia e, Svetej stolice, aj OSN. Toto je kľúčový moment v histórii medzinárodnej spolupráce a zadefinuje to dedictvo, ktoré necháme hm, pre budúce generácie. Je to jedinečná príležitosť, aby sme hm, vypracovali spoločné globálne porozumenie o tom, ako môžeme ľudsky a efektívne spolu zvládať migráciu. Teraz aj dlhodobo. Európska únia musí zohrať dôležitú úlohu asi ako viete, bol som minulý týždeň v New Yorku, aby som sa stretol s eh, generálnym tajomníkom OSN Antonia Guterresom a osobitným eh, zastupcom pre medzinárodnú migráciu Liz Harbour a predsedom generálneho zhromaženia OSN eh, slovenského ministra zahraničných vecí Lajčakom. Oni očakávajú, že Európa zohrá vedúcu úlohu v týchto vyjednávaniach. Počas posledných troch rokov Európska únia už posilnila svoju spoluprácu s kľúčovými partnerskými štátmi a je to v našom záujme, aby sme konsolidovali globálnu spoluprácu. Prečo? Poprvé, pretože naši Občania chcú, aby sme lepšie zvládali migráciu. Oni to opravnenie správne žiadajú. Po druhé, preto, že to nie je národná alebo európska zodpovednosť, ale globálna. A po tretie, preto, že musíme byť lepšie pripravení na budúcnosť. Môžeme mať aj iné krízy v budúcnosti, no už nemôž, nemôžeme byť viac nepripravení, pretože tak to bolo pred 4 rokmi, keď Európa sa osvetla v nevidenej situácii a nebola pripravená ju riešiť. Tiež je to aktuálne z európskeho hľadiska, keďže situácia s migráciou je stále kreka a naša reakcia musí byť ďalej posilnená. Pre každý kompakt musíme mm, dosiahnuť dobrú rovnováhu ako tú, ktorú sa snažíme zachovať v našej komplexnej migračnej politike. Prístup, ktorý sme vypracovali všetci spolu v Európe počas posledných troch rokov, priniesol výsledky. A v skutočnosti príchody v 2017 sú o 20% nižšie ako 2014 pred krízou. Naše vonkajšie hranice EÚ sú lepšie chránené, sú lepšie zvládané a vďaka našej podpore sa mm, životné podmienky migrantov v tretich štátoch zlepšili, osobitne v Turecku a žiadosti o azyl e, klesli o 50% a členské štáty urýchlili ich e, posudzovanie. My sme e, zvyšili naše úsilie na navracenie nezákonných migrantov a zabezpečili ich bezpečný a právny prístup do Európy. Naše skúsenosti by sa mali zadefinovať svoje miesto v budúcich paktoch a zároveň diskusia o globálnych paktoch eh, by mala byť tiež príležitosťou, aby sa eh, zmenila eh, retorika o migrácii v Európe aj globálne. Tu chcem zdôrazniť, že ako veľmi sa spolieham na vás, členov Európskeho parlamentu a všetkých národných parlamentov, aby ste odovzdali posolstvo európskym občanom o migrácii, ktoré je založené na skutočnostiach a nie na mýtoch. A v mm, tejto súvislosti mi dovolte, aby som vám povedal nasledujúce úvahy o každom z globálnych paktov. Dovolte mi na začiatok e, mm, povedať niečo ku globálnom paktu o utečencoch. Počet e, nutene presídlených občanov na celom svete dnes prekročil nevydané číslo 65,6 miliónov. S tým, že bola eh, hlavná najväčšia masa tých utečencov za posledné roky naplnená, tak je e, historická príležitosť, aby sme využili túto možnosť. EÚ e, naďalej chce riešiť e, hlavné príčiny presiedľovania a braniť budúcim konfliktom a riešiť existujúce. No, toto trvá časť. Čas náprava situácie v Sýrii napríklad bude trvať veľa rokov. A medzi tým je veľká potreba pre um, globálne zdieľanie zodpovednosti a solidaritu, aby sa zvládol tento rekordný počet um, na silu presídlených uh, ľudí. Pridaná hodnota globálneho paktu o utečencoch má navrhnúť uh, udržateľné riešenia, aby uh, sa lepšie sme sa lepšie vybavili kolektívne, aby sme e, predchádzali alebo zvládali e, ľudí, ktorí utekajú pred vojnami a globálny pakt by mal zabezpečiť lepšie zdieľanie zodpovednosti medzi štátmi. Európska únia plne podporuje tento cieľ. Na základe našich skúseností za posledné roky vieme, že musíme budovať e, mechanizmy, e, na, ktoré sú odolné voči krízam aj v rámci EU, ale aj v zahraničí. A e, z tohto hľadiska EU plní svoje záväzky. V 2016 672 tisíc ľudí dostalo do ochrany v Európe v 2017. Členské štáty EU udelili ochranu 382 tisícom ľuďom, väčšinou Afgáncom, Sýrčanom a Iračanom. Zároveň iný, iné štáty, hlavne e, v Blízkom východe a Afrike, ešte prijímajú väčší počet utečencov. Je to našou povinnosťou zaujímavé, aby sme im poskytli podporu, ktorú potrebujú. V tomto ohľade to e, vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom je dobrým príkladom, ako môžeme podporiť štát, ktorý prichoduje skoro 3 milióny utečencov. Nástrojov pre utečencov v Turecku s celkovým rozpočtom 3 miliard eur sa ukázal byť správnym nástrojom na plnenie praktickej podpory od e, humanitnej pomoci vzdelávania, zdravotníctva, humanitnej infraštruktúry a sociálnych e, služieb pre utečencov aj hostiteľských e, obcí z Turecko. Po úteku z vojnových zón ľudia naďalej sa pohybujú cez krajiny, kým nájdú bezpečné útočisko. Podpora utečencov v susedných štátoch je preto kľúčom, aby sme predchádzali tomu, že ľudia sa mm, budú vydávať na dlhé a nebezpečné cesty a upadnú do rúk e, bezohľadných e, pašerákov. Chcem e, privítať všetky mechanizmy, ktoré sú predstavené v tom novom návrhu pre štáty, ktoré hostia veľký počet utečencov. Tiež musíme posilniť právne cesty, aby sme uľahčili ten tlak na tieto štáty. Za posledné roky Európa dosiahla značný pokrok. Prostredníctvom plnenia Európskeho programu pre presídľovanie z júla 2015 vyhlásenie medzi Tureckom a EU z marca 2016 Prostredníctvom toho asi 27 tisíc utečencov bolo presídlených. Chceme ísť ešte ďalej a presídliť 50 tisíc ľudí za posled, počas, posled, počas nasledujúce dva roky. Prostredníctvom globálneho paktu viac e, štátov na celom svete by sa malo angažovať e, v tej ceste presídľovania. A preto ľutujem stiahnutie Spojených štátov z globálneho paktu. To je veľký štát, ktorý má dlhú a stavú tradíciu presvedľovania mohla um, predstavovať e, príklad pre ďalšie štáty. E, tiež vítam prehodské opatrenia vo veci príjmania a admisie. Lepší koordinovaný prístup je cenný pre bezpečnosť nás všetkých. Riadne e, preskomanie nových e, prichádzajúcich a nakladanie s údajmi je kľúčové pre lepšie zvládanie tokov a posudzovanie utečencov. Toto je kľúč, aby sa zadefinovali zraniteľní migranti, hlavne deti, aby sa im poskytla na mieru prispôsobená podpora. Podstata paktu o utečencoch je, že nemôžeme zospať na Vavrinoch, lebo nečine sa pozerať do budúcnosti. Áno, my sme kolektívne robili dôležité úsilie, aby sme podporili utečencov, ale aj susedné štáty postihnuté konfliktom v Sýrii. Ale tento konflikt žiaľ ešte neprestal a situácia ako napríklad kríza Rohingov nám pripomína, že aj ďalšie paralelné krízy vzniknú na svete. Musíme byť pripravení. A tým sa teraz dostávam k globálnemu paktu o migrácii. Zatiaľ čo sme sa nedávno zamerávali na veľa ľudí utekajúcich z konfliktov. Nesmie zabudnúť na to, že väčšina ľudí dnes na cestách neutekajú pred konfliktmi. Mobilita bude zadefinovaná v budúcnosti. Často počujeme, že naša doba um, bude kvalifikovaná historikmi budúcnosti ako doba mobility. Preto je otázka nie, že ako to zastaviť, ale ako to lepšie kolektívne zvládať. Pred dvoma hodinami som eh, sa stretol s eh, dvoma polomoderátormi, ktorí mali na starosti eh, navrhnutie globálneho paktu na bezpečné a zákonné a riadnu migráciu budúcnosti. A ja im ďakujem za ženy nulový návrh, ktorý predstavuje dobrý základ pre nasledujúce vyjednávania zdieľam s nimi môj názor o tom, že globálny pakt môže byť účinný len, ak jasne bude rozlišovať medzi zákonnou a nezákonnou migráciou. Aby sme robili krok vpred, všetky štáty musia uznať ako súčasť tohto globálneho paktu, že poprvé príjmajúce štáty budú musieť eh, umožniť eh, vstup eh, istým ľuďom na svoje územie a poďalšie e, tie vyslajúce štáty musia uh, späť prijať všetkých občanov, ktorí odišli nezákonne. Vážení kolegovia, nemôžeme ignorovať e, demografiu, ale ani ekonomiu. Zjednodušenie legálnej ekonomickej migrácie je jeden z nástrojov lepšieho riadenia migrácie. Ak e, ju budeme e, riešiť e, správne, riadiť správne, bude to mať pozitívny vplyv na našu spoločnosť a hospodárstvo pre migrantov, aj pre ich krajinu pôvodu. A preto spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme vyvíjali cieľené pilotné projekty na tému legálnej migrácie s tretimi krajinami a Zároveň ekonomická situácia v hostujúcich krajinách a ich integračná kapacita by sa tiež mala zohľadňovať rovnako ako socioekonomická situácia v krajinách pôvodu. Tiež musíme vážne brať boj proti nelegálnemu zamestnávaniu musíme zabezpečiť, aby migrant, migranti, ktorí e, pobývajú v krajine legálne, mali k dispozícii dôstojnú e, pracovnú príležitosť. Musíme byť pragmatickí a, pragmatický a realistickí tí, ktorí nemajú e, právo e, zostať v krajine, musia byť čo najrychlejšie e, vrátených do ich krajín pôvodu. Občania od nás očakávajú v tejto oblasti konkrétne výsledky. Tí, ktorí to potrebujú, potrebujú mať z našej strany našu pohostinnosť, ale táto pohostinnosť nemôže byť zneužívaná. Globálny kompakt by sa mal eh, venovať eh, otázkam eh, globálnej migrácie a v tejto súvislosti je kľúčovým vyvinutie medzinárodnej spolupráce. Tiež sa tu jasne formuluje povinnosť pre zasielanie štátov pokryť o ich vlastných e, e, príslušníkov. Európa je už v kontakte s krajinami ako Bangladeš, Guinea, Etiópia a diskutuje práve o readmisii a návratoch. Globálny e, pakt o um, migrácii by mal ďalej posilniť tento proces. A napokon mali by sme sa vyrovnať so skutočnosťou, že tí, ktorí prišli do našich krajín, aby tam zostali, či už sú to utečenci alebo iní eh, legálne pobývajúci migranti, eh, musia mať eh, svoje plné miesto v našej spoločnosti. Musíme investovať do integrácie to je v sociálnom aj ekonomickom E, záujme, ak chceme vytvoriť koherentné e, spoločnosti v našich krajinách do budúcnosti. Nemôžeme si dovoliť e, strácať časť a tieto dva pakty prichádzajú v správnom čase. Chcel by som vyjadriť moju vďaku Klodovi za to, že dnes zorganizoval toto stretnutie je naozaj historické. Musíme byť odvážni a ambiciózni, politicky, E, operačne, ale aj e, finančne. Európska únia a jej členské štáty musia hovoriť jedným e, hlasom na medzinárodnej aréne, aby sme sa dopracovali k medzinárodnej dohode, k týmto dvom paktom do konca roka. Je to v našom záujme dosiahnuť spoločné globálne chápanie E, veci v tejto oblasti. Je to v celom svete. E, rátam s vami, e, že sa budete zapájať do konštruktívneho, plodného dialógu s vašimi vládami na tému týchto dvoch paktov. Ja budem ako vždy informovať Európsky parlament o vývoji v rokovaniach v New Yorku a veľmi rád sa opäť vrátim, aby som s vami diskutoval o tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. E, tieto veci sú naozaj veľmi dôležité. A zvoraznili ste aj, aké e, zložité a významné budú oba tieto pakty, takže ďakujem e, veľmi pekne za tento dôležitý hlavný príhovor. Teraz by sme kolegovia začali s prvou časťou, predtým než vstúpime do diskusie s národnými eh, parlamentmi. Som rád, že tu máme zastupcov zo strany OSN, mimovládnych organizácií, aj eh, Svetej stolice. Poprosím, aby eh, panelisti prišli dopredu a opäť ešte raz ďakujem pánovi komisárovi. Kolegovia, máme kratočku prestávku, kým, si, eh, kým panelisti sa zaujmú svoje miesta. So, colleagues, as um,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 Po tejto prvej e, časti e, otvoríme diskusiu s členmi Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Povedie ju e, pani Metela a pani Kienge, ktoré boli spolu spravodajkyňami správy o holistickom prístupe k migrácii predtým. Však nech začneme Chcem povedať, že som veľmi rád, že máme medzi, medzi nami našich vzácných hostí, ktorí sa podelia s nami so svojím pohľadom na globálny pakt a popíšu e, vlastne postup z ich e, pohľadu. Som veľmi rád, že sú medzi nami. Nie je to poprvýkrát. E, sprevádzajú nás týmto procesom. Vítam medzi nami pána Volkera Türka, zástupcu Vysokého komisára pre ochranu NHCR. Máme tu Leonor Hnitovú Leonovu z Európskej komisie, ECHO, BI a Spasia Papadopulová, e, Európska rada pre utečencov a exulantov a takisto je medzi nami pán Fabio Baggio zo Svetej stolice, zástupca tajomníka sekcie pre migrantov a utečencov. Som rád, že ste opäť medzi nami a poskytete nám aj vašu perspektívu. Kolegovia, chcem len pripomenúť, že New Yorkské e, vyhlásenie žiada o vyriešenie praktických e, aspektov. Ďakujem obom e, veľvyslancov. Pán e, komisár spomenul oboch veľvyslancov, ktorí sa vyjadria v druhej časti. My sme s nimi stretli pred začiatkom tohto stretnutia. A pôvodný, prvotný návrh pozostáva z dvoch častí. Obaja naši rečníci sa k ním vyjadria a potom eh, budeme eh, diskutovať. Najprv má však eh, slovo pán Volker Turk. Máte slovo na 15 minút. Nech sa páči, popíšte nám teda uh, váš prístup. V tejto posti ďakujem veľmi pekne, uh, pán predseda Moraš. Distinguished ladies and gentlemen, it's a great pleasure to have this opportunity to engage E, ďakujem za túto príležitosť e, vstúpiť do e, diskusie s vami na túto veľmi dôležitú tému, s ktorou je Európa konfrontovaná a s ktorou je konfrontovaný celý svet rozličným spôsobom. Som rád, že môžeme rátať s vašou podporou, s vašou osobnou podporou, ale aj osobitne s podporou Európskeho parlamentu, jednotlivých národných parlamentov takisto. A viem, že aj na medziparlamentnej úrovni, medziparlamentná únia, Eh, veľmi pracovala na eh, téme utečencov aj migrácie, globálnom paktu o utečencoch. Predtým však, než eh, budem o ňom hovoriť, chcel by som popísať kontext. Časti sme si niečo o ňom vypočuli z úst komisára Avramopulosa, ale bol by som rád, keby som mohol popísať túto situáciu aj z pohľadu na CR bolo by dobré, aby sme práve tento globálny kontext nestrácali z dohľadu. Vidíme e, tu e, zvyšovanie počtu e, komplexity v oblasti presídlených osôb vo svete. A to vlastne súvisí aj Myslím, že keď hovoríme o 2,5 eh, miliónoch eh, utečencov, to sú ľudia, ktorí utekajú pred násilím, konfliktami, prenasledovaním, závažným porušovaním ľudských eh, práv. A čoraz viac vidíme, že je tu aj súhra s zhoršovaním životného prostredia aj s klimatickými zmenami, aj keď to teda priamo e, nehrá dôležitú úlohu, ale v krajinách ako Somálsko, Etiópia a inde e, táto situácia zhoršuje e, celkovú situáciu konfliktu, ktoré v týchto krajín vlá, v krajinách vládnu a treba mať na, na pamäť, že tie krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté, nie sú v Európe sú eh, v globálnom eh, juhu 84% sa nachádza v najchudobnejších častiach sveta a tí sú konfrontovaní s, eh, s globálnymi výzvami krajiny ako Uganda je konfrontovaná s príchodom miliónu utečencov v posledných mesiacoch z Južného Sudanu. Viete si predstaviť, čo to znamená pre infraštruktúru, pre komunity, a pokiaľ ide o teda potrebnú humanitárnu a rozvojovú pomoc. Ďalšia štatistika, ktorá je dôležitá, je, že 60 všetkých utečencov sú e, zhromaždení v desiatich e, e, veľkých primateľských krajinách. Tuto vidíte, aká je tu globálna nerovnováha v tejto oblasti. Takže nie je to len o utečencoch, je to aj o vnútorne presídlených, 43,1 eh, milióna vnútorne presídlených ľudí tu máme a 10 miliónov eh, bez štátnej príslušnosti a pán komisár Avramopoulos e, e, práve spomenul v kontexte Mianmaru a Bangladešu, že tu máme 700 tisíc utečencov z Mianmaru, e, Rohingov, ktorí utiekli do Bangladeša. To je napokon tiež výsledok toho, že boli štátnej príslušnosti, boli marginalizovaní a vážne diskriminovaní okrem teda mnohých iných porušení zákonov, ktorí museli čeliť. zhromaždenie e, sa vyjadrilo v tom, že e, otázky utečencov sa týkajú medzinárodného spoločenstva ako e, celku, sú medzi, majú medzinárodnú povahu, vyžadujú si medzinárodnú, medzinárodnú spoluprácu a odpoveď. A práve toto uznanie na poli OSN prišlo pomerne rýchlo a uznali sa E, potreby e, konkrétne začať e, konať a vidíme, že v tejto aréne začal vznikať solidný operačný rámec, ktorý by reagoval na potreby utečencov a Vidíme to nielen na právnej institucionálnej úrovni, ale aj vo forme vytvárania organizácií ako UNHCR, alebo aj e, organizácia pre e, OSN pre Palestínu. A je dôležité mať e, na pamäti, že tu vznikli dva procesy, dva produkty, jeden o, o utečencoch a druhý o riadenej a legálnej migrácii. Pokiaľ ide o utečencov, je to trošku hybrid, bol to vysoký komisár, ktorý Eh, bol požiadaný tento rok vypracovať na základe praktického uplatňovania eh, celkového eh, rámca pomoci pre utečencov vo svete na základe konzultácií s zainteresovanými stranami, členskými štátmi, parlamentami, mimovládnymi organizáciami, náboženskými organizáciami, teda vypracovať konkrétny text Teraz sa teda nachádzame v poslednej tretine celého procesu. Ehm, poučili sme sa o situácii v tých 13 e, krajinách, ktoré sme študovali. Mali sme tematické konzultácie minulý rok e, v Ženeve, mali sme tiež veľa regionálnych konzultácií samozrejme a začali sme Eh, vypracovať eh, návrh globálneho paktu o utečencoch, ktorý napokon bol vydaný 31. Eh, januára. Začali sme okolo tohto dokumentu s formálnymi rokovaniami vo Švajčiarsku aby sme zabezpečili, že globálny pakt o utečencoch sa obohatí o skúsenosti krajín, ktoré čelia tejto otázke a, teda aj na základe otázok, ktoré spomenul pán e, komitár, ktoré, e, komisár a ktoré vyvstali e, na tomto výbore alebo v výbore AFET. Takže čo tento prvý návrh obsahuje veľmi stručne? V zásade snaží sa venovať tým e, e, veľkým dlhodobým medzerám, ktoré tu máme, e, zdieľaniu medzinárodnej zodpovednosti na medzinárodnej úrovni. Patrí to k tým najťažším otázkam, ktorým čelíme už veľa rokov. Spomína sa to v preambule konvencie dohovoru z 21. roku, ale nikdy sa vlastne detailne nerozpisovalo, aká je ako dosiahnuť toto, ak to má byť za to zodpovedný to sa tam už e, podrobnejšie nepopisuje. Ale my vychádzame z e, takmer 70 rokov e, praxe, takže globálny pakt e, sa naozaj snaží popísať typ opatrení, ktoré krajiny, ktoré sú obzvlášť postihnuté, potrebujú, pretože sú konfrontované so silným prílevom utečencov ako Tanzánia, Etiópia, Uganda či Bangladeš, alebo kvôli dlhodobej situácie, v ktorej vlastne sa nachádzajú Týka sa to hlavne tých 5,3 miliónov sírskych utečencov v krajinách susediacich so Sýriou. E, čo sa, o čo sa snažíme je zainteresovať väčší počet štátov, nielen teda tú skupinu štátov, e, e, od ktorých medzinárodné spoločenstvo závisí, darcovské krajiny EÚ a jej členské štáty, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu, ale ide tu aj o oblasť ako um, prerozdeľovanie, to je veľmi dôležitý e, prvok solidarity, ktorý budeme potrebovať a nie len pre situácie e, v blízkosti Európy, ale úprimne povedané ako e, nástroj pre zdieľanie, globálne zdieľanie zodpovednosti potrebujeme eh, eh, sa tiež eh, zaoberať humanitárnou situáciou. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Svetovou bankou, ale musíme zabezpečiť, aby hlavne utečenci, ktorí sa nachádzajú v dlhodobých situáciách, aby sme zabezpečili, že rozvojová kooperácia sa k ním dostane čo najskôr, aby deti mali zabezpečený napríklad prístup k vzdelávaniu, aby boli zabezpečené zdravotné služby nielen pre utečencov, ale pre celé komunity aby e, vlastne sa to zmenilo v, e, z rozvojového pohľadu, táto situácia utečencov v, v nejaký prínos. E, hlavne pokiaľ ide o dobrovoľné národy, tam sa dlho veci nehýbame, ale dúfam, že keď sa budeme sústredovať na riešenie príčin eh, a podobne, že nájdeme kreatívnejšie eh, spôsoby, ako eh, riešiť príčiny migrácie, že tu potom budeme mať v dôsledku toho aj aktívnejšiu podporu zo strany medzinárodného spoločenstva. Chceme, aby to bol neprávne záväzný nástroj, ale zároveň bude mať veľmi veľký politický význam, lebo všetkých 193 členských štátov ho príjme a keď e, bude prijatý, môže to predstavovať ten e, krok smerom e, k zmene, ktorú si želá medzinárodné spoločenstvo, teda to signál, ktorý vysielajú tieto voči krajinám, ktoré sú silne zasiahnuté. Pokiaľ ide o vašu prácu ako poslancov, pre nás, ak by som mohol navrhnúť, by bolo dôležité, keby sa zabezpečila silná podpora pokiaľ ide eh, o to, aby sme zabezpečili, že medzinárodná eh, povaha eh, tohto fenoménu sa zdôrazní, že Európa je súčasťou že nie je teda oddelená od týchto otázok. A to sme videli aj zo strany inštitúcií Európskej únie, hlavne Európskej komisie. A treba zabezpečiť, aby sme tu mali dobre odhadnutelné, dobre fungujúce nástroje, vy, ehm, europoslanci, samozrejme máte rozpočtový eh, dohľad nad napríklad viacročným finančným rámcom a musíme zabezpečiť, aby to, čo komisia začala v rozpočtovom procese, sa eh, zohľadnilo aj v eh, tejto dimenzii, aby sme zabezpečili predvydateľnú podporu pretože potrebujeme veľmi silné posolstvo, pretože keď sa obzvlášť vrátime k niektorým posolstiev, ktoré sme počuli od tých najvýznamnejších hostiteľských krajín, úplne povedané, e, mali pocit, že je to dobrý návrh, ale mali zároveň pocit, že potrebujú väčšiu mieru záväzku od zvyšku sveta, keď e, berú na seba zodpovednosť hostiť veľké počty utečencov a čokoľvek je možné e, dosiahnuť z pohľadu predvydateľnosti takýchto financií, tak ako ide o humanitárnu stránku a rozvojovú, pokiaľ ide o migráciu, tak to všetko bude samozrejme vítané. Takisto je to otázka presídlovania a komplementárnych ciest eh, misie. Pokiaľ ide o presídlovanie, sme len na začiatku toho, čo je požadované. Tie čísla sú stále príliš nízke. Eh, treba to zlepšiť nielen pokiaľ ide o oblast Stredného Stredomoria, takisto aj eh, nevyhnutne treba konať v oblasti Afriky a v Sýrii, kde tie najzretnejšie skupiny budú musieť nájsť prístup k bezpečným bezpečným miestam v tretich krajinách a tu chceme zdôrazniť, že nie je len o pár tisícok, ale je to naozaj viacročný proces angažovania sa tak, aby presídlenie bolo signálom solidarity smerom na krajiny, ktoré sú osobitne dotknuté. A možno nakoniec ako posledný bod, pretože aj na Libe diskutujete, e, spoločný európsky azylový systém. Globálny pakt sa týchto vecí nedotýka, možno nepriamo, ale samozrejme čokoľvek sa prejavuje na rovni vonkajšej solidarity, tak to sa týka aj samotného spoločného európskeho azylového systému a to aj v neposlednom rade, keď ide o mechanizmus solidarity, o ktorom diskutujete, vrátanie presídlovania a kedy krajiny, ktoré sú osobitne dotknuté, by mali mať prospekt zo solidarity alebo výhodu zo solidarity zo strany iných členských štátov. A je dôležité, aby posolstvo Európy bolo také, že keď Chceme sa ubezpečiť, aby azyl bol taký, ako je stanovený v základnej charte EÚ, kde právo na azyl je ukotvené, aby to právo bolo zároveň kľúčovou hodnotou, ktorú bude EÚ projikovať aj do týchto diskusí a zohľadňovať. Budeme pokračovať v konzultáciách s členskými štátmi počas nadchádzajúcich mesiacov. Dúfame, že návrh sa nám podarí do júla skompletizovať a dúfame, že tá základná, zásadná vec a síce nájsť rovnováhu medzi na jednej strane dobrovoľnosťou dokumentu a na druhej strane e, potreby záväzku smerom k pomoci, podpore a znášaniu zodpovednosti za e, tie krajiny, ktoré sú osobitne dotknuté, aby sme našli mechanizmy, ktoré nám to pomôžu dosiahnuť a aby sme ich formulovali v návrhu Viem vás ubezpečiť, že toto bude jedna z najťažších vecí, ktorú budeme riešiť e, počas nadchádzajúcich týždňov, mesiacov. Spojujeme sa na Európu, na vás ako europoslancov, že zohráte a naďalej budete zohrávať, lebo samozrejme tak už robíte. Za to veľmi ďakujeme, že teda budete veľmi silne podporovať v tejto snahe nás. Ďakujem pekne, ďakujem pán Turk. Ďakujeme za pohľad zo strany OSN. Spomeniem, eh, kolegyne, kolegovia, keď bude diskusia pre poslancov z národných parlamentov, ak chcete vystúpiť, prosím, vyplňte jeden z týchto formulárov. Je pomerne veľa prihlásených, tak eh, len tak opatrne k tomu pristupujem, eh, lebo 6.15, pardon, o 4.15 musíme skončiť takže apel na ďalších rečníkov, určite to zvládnete v tom výhrade časovom limite, pretože potom aj tak už nikto nepočúva ešte po 8 minútach, takže je tam veľa tých ľudí. Prosím, prihláste sa, vyplňte to, je to veľa takých rúžových formulárov, dajte to sekretariátu. Teraz si vypočujeme DJ-cho, konkrétne pána Nieto Leona, ktorý poskytne pohľad pohľad e, komisie. Ešte sme sa predtým nestretli, ospravedlňuje sa pán predseda. E, samozrejme, neplatili, neplatilo tých 8 minút len na kolegov, ale aj vy to určite zvládnete. Ďakujem, pán predseda, vážení europoslanci, vážení poslanci národných parlamentov, účastníci panelu, ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za Európsku komisiu, aby sme sa zúčastnili tejto konkrétnej časti schôdze. Ehm, začiatkom mojho vystúpenia by som chcela pochváliť túto iniciatívu, už to povedal komisár Avramopoulos, ale myslím si, že iniciatíva zorganizovať dnes túto schôdzu je mimoriadne aktuálna hneď po vydaní dvoch e, návrhov paktov a keď teraz spustíme diskusiu o týchto dvoch e, paktoch. Takisto chcem e, poďakovať komisárovi Avramopoulosovi a takisto, ako spomínal vysoký predstaviteľ OSN parlamentu, chcem e, poďakovať za to, že dali do pozornosti dve veci, ktoré riešia aj samotné fakty. Pokiaľ ide o New-Yorkské vyhlásenie z roku 2016 o migrantoch a utečencoch, bolo milníkom, pokiaľ ide o reakciu na migráciu a na nútené presídlenia Formou tohto vyhlásenia medzinárodné spoločenstvo sa zaviazalo zlepšovať riadenie migrácie a bude lepšie si deliť zodpovednosť, pokiaľ ide o riešenie situácií utečencov. Počty utečencov a žiadateľov o azyl sú e, závratné. Už e, ich spomínal pán komisár a veľmi pravdepodobne narastú v dôsledku novoznikajúcich konfliktov a aj v dôsledku tých starých nevyriešených Globálny pakt o utečencoch tým pádom poskytuje jedinečnú príležitosť, ako zlepšiť účinnosť, efektívnosť a udržateľnosť reakcie na situáciu utečencov. Dlhý čas EÚ bola kľúčovým partnerom pre UNHCR v snahe riešiť situáciu utečencov. Už celé roky napríklad veľmi podstatná časť e, rozpočtu pre humanitárnu pomoc zo strany komisie bola venovaná riešeniu situácií nutených presídlení v mnohých krajinách Libanon, Turecko, Uganda, Kenia, Irak. To sú príklady, kde sme my intervenovali, len aby som uvedal pár. A naozaj by som chcela využiť túto príležitosť a pochváliť to úsilie, ako spomínal aj predstaviteľ OSN, pokiaľ ide o krajiny, ktoré hostili veľké počty utečencov. Okrem e, tých financií dodatočných, ktoré riešili práve e, nutené presídlenia, EÚ vypracovala aj nové politiky v tejto oblasti. V apríli 2016 komisia prijala oznámenie o nútených presídleniach a o vývoj, rozvoji. Bol to záväzok EÚ na Svetovom humanitárnom samite, ktorý sa udial v Istambuli maj 2016. Politika bola e, riadená rokmi skúseností, e, pokiaľ ide o e, riešenie práve situácie presídlených osôb, tak vnútorne presídlených, ako aj samotných utečencov. Prístup, ktorý sa vyznačoval s tým, s tým, s tým, s tým prístupom, teda, ktorý umožňoval utečencom prežiť, tak už nebol ďalej udržateľný, hlavne z dôvodu tých počtov presídlení v súčasnosti. Komisia preto predložila návrh, ktorým chcela zabraniť tomu, aby sa predlžoval takýto proces vnúteného e, presídlenia, aby bol poskytovaná humanitárna pomoc e, v rámci situácií presídlenia. Podporuje zapojenie humanitárnej rozvoja a politických aktérov, ktorí budú riešiť e, pôvodné príčiny nuteného presídlenia a aby boli naplňané potreby utečencov a hostiteľských komunít je to prístup v e, znamení e, spoliehania sa sám na seba a takisto zabezpečenie dôstojných podmienok e, pre život a takisto príspevkov pre hostiteľskú spoločnosť, až pokiaľ nie sú nájdené trvalé riešenia. V súčasnosti beží proces spustenia oznámenia v rôznych situáciách v teréne. Všeobecné zásady tohto oznámenia sú princípe v súlade s tými, ktoré sú popísané aj v komplexnom rámci reakcie na situáciu utečencov a v úvodnom návrhu globálneho paktu. Konkrétne globálny pakt o utečencoch, a aby som neopakoval to, čo povedal komisár Avramopoulos, len niekoľko no, všeobecných pripomienok. Najskôr EÚ uznáva ústrednú úlohu UNHCR pokiaľ ide o rollout e, tohto komplexného rámca pre utečencov a pri rozpracovaní tohto paktu a chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som vyzdvihla úlohu, ktorú doposiaľ zohrala UNHCR v tomto procese. Po druhé, EÚ opäť potvrdzuje svoje záväzky, pokiaľ ide o dohovor o štatúte utečencov a protokolu ako základ národného režimu, e, medzinárodného režimu pre ochranu utečencov, po tretie podporuje navrhnutú štruktúru e, tohto paktu a síce už schválenú komplexnú reakciu v situácii utečencov, ktorá je doplňaná aj tým akčným plánom, ktorého charakteristiky práve e, asistent komisára popísal. Pokiaľ ide o ten akčný plán, návrh akčného plánu, my ho vítame ako e, nástroj na riešenie problému utečencov riešenie prav, tých pôvodných príčin e, nútených presídlení, vzdielanie zodpovednosti, medzinárodná spolupráca, solidarita, zapojenie viacerých zainteresovaných strán, trvalé riešenia. To sú kľúčové prvky, ktoré by mali byť zapracované do globálneho paktu o utečencoch. V nadchádzajúcich mesiacoch sa bude EU konštruktívne angažovať v diskusiách a v konzultáciách, ktoré sú plánované a naozaj dúfame, že celý proces bude viesť k úspešnému prijatiu globálneho paktu pre utečencov nástroja, ktorý, ako povedal eh, komisár Avramopoulos vo svojom vystúpení, je potrebný viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem pekne. Dúfam, že dokonca pod 8 minút sa mi to podarilo. Vždy som si tak myslel, že za 7-8 minút sa dá stihnúť to, čo človek robí často za 12-13 minút. Vidím, že je to tak dobrá disciplína časová. Budú aj otázky a chcem, aby účastníci panelu mali priestor na zodpovedanie niektorých relevantných otázok europoslancov. E, odpustím si záver, ich slubujem. E, pán, e, pani Papadopoulou, Zekry, vítajte. Ďakujem pekne. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem za pozvanie na túto medziparlamentnú schôdzu ja mám priniesť pohľad mimovládneho sektora do tejto diskusie a podeliť sa o niektoré nápady, podnety, ktoré sú už etablované v rámci mimovládneho sektora, ktoré boli komunikované aj v Ženeve v rámci informálnych konzultácií. Poprvé chcem povedať, že uznávame eh, obrovské úsilie, ktoré vynaložilo UNHCR a pokrok smerom ku globálnemu paktu. Naozaj si ceníme trvalý a inkluzívne, inkluzívne angažovanie sa e, mimovládnych e, organizácií. Takisto uznávame zapojenie aj e, Európskej únie, pokiaľ ide o tematické diskusie, ako aj New Yorkské vyhlásenie v súlade s prístupom k núteným presídleniam a rozvoju, ako som spomínal, a posilneniu humanitárnej a rozvojovej pomoci. Vítame úvodný návrh tohto Eh, paktu. Eh, podľa nás je to veľmi komplexné, pokrýva to takmer všetky relevantné témy. Je tam viacero pozitívnych eh, prvkov, ktoré vítame, ktoré preukazujú postupný posun v prístupe medzinárodného spoločenstva a síce od, presun smerom od starostlivosti, údržby v tých, tých táboroch, smerom viac k podpore tých hostiteľských komunít a sebestačnosť eh, tých eh, utečencov, to je veľký, veľká zmena paradigmy, by som povedala. Uznanie toho, že utečenci musia pracovať a majú právo na prácu, ktoré sa teraz dostáva do konsolidovanej podoby istej zásady a posilnenie vzťahov s rozvojovými aktérmi, ako je Svetová banka, to všetko je veľmi dôležité, veľmi pozitívne eh, momenty, ktoré sú veľmi slubné. Zároveň, ak chceme E, zabezpečiť, že globálny pakt e, bude meniť prístup medzinárodného spoločenstva k ochrane, čo sa od neho aj očakáva, tak potom ešte sú tu dve veci, ktoré by bolo hodné poznamenať, ktoré musia byť prítomné v pakte. A tie by museli byť poprvé potreba e, mať kolektívnu ambíciu, rámec a ciele. A po druhé, potreba byť troška viac operačný poskytnúť usmerenia štátom ohľadom toho, ako to riešiť, ako riešiť e, tieto veľké toky a ako poskytovať riešenia pre utečencov po celom svete. Takže teraz rozvediem tieto dva body. Pokiaľ ide o kolektívnu ambíciu, vráťme sa na chvíľočku k cieľom globálneho paktu, ktoré už boli spomenuté Volkerom Tyrkom. E, GCR, globálny pakt, by mal riešiť e, tú pretrvajúcu medzeru v medzinárodnom systéme, pokiaľ ide o ochranu utečencov a zabezpečiť predvídateľné a rovnaké zdieľanie zodpovednosti na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o takéto globálne zdieľanie zodpovednosti a čo je tá hlavná vec, tá hlavná pridaná hodnota. Poprvé, v ideálnom prípade by bolo vhodné mať lepšiu definíciu, čo máme na mysli pod týmto pojmom globálne zdieľanie zodpovednosti a niektoré konkrétne záväzky ohľadom toho, ako sa to prejavuje v realite, v praxi, pri príjmaní admisí, pri Naplňanie potrieb týchto komunít eh, pri konkrétnych riešeniach a konkrétnych záväzkoch ohľadom presídl, teda príjmania presídlenia. Je to tam už v istej podobe, ale treba do toho zapojiť viac krajín. Eh, malo by tam byť viacej takých podmienečných, eh, teda nepodmienených, teda správia, urobia, prístupia a nie mohli by, alebo ak za, za predpokladu a tak ďalej Myslím, že Folker už dostal také, takúto spätnú väzbu od mimovládnych organizácií a vie, o čo ide. Ide o to zároveň, aby tu bol aj globálny dosah, pretože teraz tie formulácie sa týkajú dotknutých krajín a tým pádom nie sme schopní zabezpečiť kolektívnu zodpovednosť tým, že naozaj dokážeme do toho zapojiť viac štátov a naozaj veľká väčšina utečencov po celom svete eh, nachádza útočisko v rámci rozvojových krajín a potom európske krajiny, a tak povedať prvý svet, tiež plnia úlohu hostiteľských krajín, majú zodpovednosť nielen ako darcovia alebo donory. Je to globálna kolektívna zodpovednosť, ktorú chceme vidieť, že tá bude rozpracovaná akčným programom. Po tretie, opäť potvrdiť právo na azyl a nevracanie non-refúmom. Akčný program by mohol byť silnejší z pohľadu ochrany pokiaľ ide o utečencov, ľudské práva a prístup k spravodlivosti, ochranu a priestoru na teda ochranu, právo prístupu k azylu, a to právo na ochranu je teda podstatné. Mohli by tam byť už v preambule odkazy na toto ratifikovanie dohovoru z Ženevy e, viacerými štátmi. To sú otázniky, ktoré sa objavujú na úrovni medzinárodného spoločenstva neustále a tým pádom by sa to mohlo do textu dostať a to by viac menej boli tie body, ktoré sa týkajú kolektívnej ambície. Pokiaľ ide o druhý aspekt, ktorý som spomínala, väčšiu operatívnosť, Úvodný návrh je teraz s tým hybridom, ktorý kombinuje zásady s operatívnymi usmerneniami. Bolo by teda užitočnejšie, keby v rámci revízie, ktorá už je plánovaná, sa niektoré z týchto vecí dostali do roviny operatívnejšej a taký návod e, pre štáty, ako si poradiť e, s vysokými tokmi, nejaký časový harmonogram, pokiaľ ide o nastavenia, zdieľanie tej zodpovednosti bezprostredné a potom stredno a dlhodobé, plánovanie nepredvidených okolností, ďalej jasnejšie usmerenia, pokiaľ ide o presídlenie, e, prístup celo, celospoločenský, to je celá spoločnosť zahrnutá, to je moto, ktoré sa vynie celými diskusiami, to je podstatné v rámci globálneho paktu mimoriadne dôležité. To by mohlo byť tiež lepšie pomenované, tak aby sme pomohli štátom to urobiť, implementovať. Čo to znamená e, celostný, celospoločenský prístup? Ako to koordinovať? Ako zabezpečiť e, participáciu utečencov e, systematickým spôsobom, podobne ako národné mm, režimy budú spúšťané s jasne zadefinovanými spúšťačmi, ako konfigurujú figurujú miestne, lokálne orgány, e, ďalej kredibilné e, systémy monitorovania a hodnotenia, čo už predpokladá samozrejme program aktivít alebo akčný program, ale musí to byť domyslené, keď bude prijatý GCR ku koncu roka jasne zadefinované ciele a časovo viazané ciele. Je možné to naviazať na SDG, na tie rozvojové ciele, a ďalej, tá zodpovednosť, e, to je tým cieľom. A tá zodpovednosť by sa netýkala len štátov, ale aj samotných utečencov. Teda zodpovedanie sa aj pred samotnými utečencami. V konečnom dôsledku ide o nich. Nachádzame pre nich nejaké riešenia, zabezpečujeme im udržateľné životy tam, kde sa nachádzajú a samozrejme mimovládky, ktoré budú pripravené podporovať a monitorovať tento systém a merať pokrok. Dve veci a uzavriem to tie reakcie sú špecifické z pohľadu toho kontextu a regiónov a aký lepší príklad e, konkrétneho špecifického regiónu ako EÚ. Siete, štruktúry, organizácie, ktoré musia na regionálnej úrovni fungovať, musia mať jasnejšie úlohy, jasnejšie usmerenia v rámci akčného programu a nakoniec tieto dva pakty sa doplňajú vzájomne. Úvodné návrhy sú už vonku a musí existovať mechanizmus koordinácie medzi oboma paktami, pretože počet tých tém, ktoré sú prierezové, ktoré ovplyvňujú tak migrantov ako utečencov, a predovšetkým v kontexte zmiešaných e, migračných tokov, počnúc e, väzbou, záchytom, e, vyhľadávanie, záchrana, pomoc zraniteľným skupinám, deťom a tak ďalej. Je tam dlhý ten zoznam. Musíme zabezpečiť súlad medzi týmito dvoma. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za eh, tento konkrétny pohľad aj z hľadiska MVO. A teraz eh, vystupí Fabio Baggio a toto je druhýkrát, čo on vystupuje v našom výbore a som eh, veľmi vďačný za jeho prítomnosť. Nech sa páči, pán Baggio. Budem hovoriť po taliansky, aby ste mohli ma sledovať prostredníctvom tlmočníkov. Dámy a páni, chcel by som eh, hlavne poďakovať kolegovi Morešovi, eh, predsedovi výboru eh, LIBE za jeho pozvanie a predostretie príspevku v mene našej sekcie pre migrantov a utečencov Svetej stolice E, ktorý e, mám tu čest zastupovať. Naše dnešné e, medziparlamentné stretnutie je pre mňa príležitosť popísať naše spoločné smerovanie Svetej stolice aj Európskej únie, pokiaľ ide o proces práce na, globálno, na o týchto oboch globálnych paktoch v priebehu tohto roka. E, tento proces, e, e, teda túto sekciu pre migrantov a utečencov riadi priamo svetý Otec, papež František. Sveta stolica vypracovala 20-bodový akčný plán v tejto súvislosti, ktorý sa sústredí na štyri oblasti príjmať, chrániť, podporovať a integrovať Celkovo ide o holistickú reakciu na dnešné výzvy. E, považovali sme za vhodné pripraviť jeden celistvý dokument k obom globálnym e, paktom, pretože vychádzame zo skutočnosti, že e, sú tu veľmi často zmiešané toky a migranti aj utečenci, predtým, než sa takýmito stanú, sú to jednoducho osoby, ktoré majú svoje neodnateľné práva, a svoju e, dôstojnosť. Treba e, zdôrazniť e, príležitosť, ktorá sa ponúka v rámci medzinárodnej práce na globálnych paktoch. Treba naozaj adekvátnejšie zareagovať na aktuálnu globálnu komplexnú situáciu. Napriek e, tomu, e, tí, ktorí pracujú na tejto téme, určite ľahko v tomto 20-bodovom e, texte si všimnú operatívne návrhy, ktoré sa týkajú špecificky držiteľov medzinárodnej ochrany. Ide o praktické úvahy, ktoré vychádzajú zo skúseností lokálnych organizácií, e, církvy, ktoré by sa dali ľahko preniesť e, do iných e, geografických kontextov. Európska únia a jej členské štáty môžu celkom určite um, sa vlastne vzhliadnúť mno, v mnohých odporúčania, ktoré sú v tomto 20-bodovom akčnom pláne spomenuté, E, ktoré e, my považujeme e, za teda zásadné príspevok Európskej únie a členských štátov považujeme za veľmi dôležitý. Princípy a hodnoty, z ktorých vychádza tento akčný plán, vychádza z princípu e, celistvého humanizmu, ktorý sa zrodil na tomto kontinente a e, viedol k e, vytvoreniu ústav a medzinárodných dohovorov. Dovolte mi, aby som zopakoval slova pápeža. Humanistická Európa, ktorá bojuje za ľudské práva, demokraciu a slobodu, krajina poetov, filozofov, umelcov, hudobníkov, literátov, matka národov, e, matka veľkých mužov a žien, ktorí obhajovali e, e, ľudské práva, by opäť raz mala zastať eh, prota- úlohu protagonistu aj v tomto procese. Takisto aj členské štáty Európskej únie by si mali uvedomiť eh, svoju e, tradíciu a povzbudzovať medzinárodné spoločenstvo, aby našli spoločné riešenie na globálne výzvy a pracovali pre lepší svet a pritom všetci prevzali svoj diel zodpovednosti pozornosť, ktorú venujeme žiadateľom o azyl a utečencom v posledných e, rokoch, programy, ktoré vznikli e, pre nich a legislatívne úsilie na národnej úrovni a úrovni Európskej únie v tejto oblasti, ako napríklad reforma dublinských e, pravidel, ukazujú, ako sa Európska únia v azylovej oblasti snaží Globálny eh, pakt predstavuje príležitosť eh, zainteresovať ostatné štáty európskeho kontinentu a ostatných kontinentov eh, do tohto procesu, do tejto snahy, aby to vyústilo v širší a efektívnejší prostredok reakcie. Ďakujem, otec Baggio. Teraz ďakujem za vašu prítomnosť. A um, chcem sa opýtať, či panel môže reagovať na um, konkrétne otázky, ktoré e, vzniknú. Um, dobré správy sú, že skoro všetci tu chcú položiť otázku a zlé správy sú, že e, máme len pár e, minút a viem, že ste všetci poslanci a že budete so mnou súcitiť za to, že to musím zvládnuť, takže prosím každý maximálne dva minúty. Začnem s nejakým u koho viem, že to zvládne, budeme dávať e, slovo najprv europoslancovi, potom poslancovi Národného parlamentu. No, začnem e, dvoma europoslancami, ktorí sú autori toho celého listu prístupu. Pani Merče. Ďakujem, Kod. Budem sa snažiť hovoriť čo najstručnejšie. E, Naša no, E, správa trvala viac e, ako rok a pol, aby sme ju vyjednali a vypracovali, takže uvedem len pár e, bodov a odkedy sme ju vypracovali a prijali, tak rozsah situácie, ktorú sme mali predtým a ktorú len teraz, je stále skoro surrealistický. Ľudia stále zmerajú v moriach a stovky ľudí stále prichádzajú o životy ako politici, nemôžeme E, sa vyhnúť tomu, aby sme pochopili, že máme povinnosť, aby sme sa voči tomu postavili, aby sme zabezpečili, že títo ľudia nebudú len e, štatistiky bezmenných obetí. Musíme posúť naše myslenie už e, nie viac riešení na nudzové situácie. Musíme mať v tomto parlamente dlhodobú udržateľnú víziu. A e, jeden z argumentov pridávateľ našej správe bolo, že solidarita musí byť e, zásadná na, e, za ktoré založený prístup k migrácii, pretože každý celý prístup k migrácii musí obsahovať e, e, kroky zamerané proti zločineckým skupinám a ľuďom, ktorí majú zisk z e, prevezení ľudí, ale zároveň musíme rozlišať medzi tými, ktorí potrebujú ochranu a tými, ktorí prichádzajú do Európy za prácou. Musíme chápať, že zatiaľ čo ľudia utekajú pred vojnou a pred nasledovaním majú právo na ochranu, je pravda, že to sa nerovná neodsuditeľnú právu migráciu je pre všetkých. Musím sa vrátiť k téme presídľovania držiteľov medzinárodnej ochrany. Ak sme e, Únia e, spoločných hodnot, teraz musíme byť naozaj Únia spoločnej zodpovednosti. Potrebujeme zlepšené, bezpečné a zákonné cesty, vrátane e, zákonného a silnejšieho prístupu k presiedľovaniu. a ak sa nám to podarí, tak už ľudia nebudú mať nutnosť sa na týchto povetrných plavidlách e, plaviť ku nám. Štáty musia plniť svoje záväzky na vonkajších hraniciach, e, ak e, tieto strachy majú byť potlačené. Musíme pozerať na korene a príčiny a pochopiť, že treba väčšie odhľadanie angažovanosť, aby sme vyriešili tie geopolitické výzvy tohto času a tiež musí mať nový prístup k integrácii a um, musia byť každého práva ochránená, ale tiež uh, uh, treba očakávať, že všetci ľudia, ktorí sem prídu, budú rešpektovať uh, uh hodnoty, na ktorých je zložená uh, naša únia. Ďakujem, to bola um, poslankyňa z Maty a je tu časomiera uh, a, a pani prekročila trošku čas od tých dvoch minút a ďalej pani Kiengi z Talianska, ktorá má e, dve minúty a ona je spoluautorka e, tej správy e, Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda Moraš, ďakujem aj tým mnohým hosťom, ktorí sa vyjadrili predo mnou. Vyjadrili sa k obsahu globálneho paktu o utečencoch. Ako pripomenul pán predseda úvodom, globálne pakty predstavujú historickú príležitosť, aby sme dosiahli ciele, ktoré sú pre nás eh, na dosah ruky a eh, máme naozaj medzinárodný eh, dosah. E, týka sa to mobility vo všetkých svojich e, aspektoch, obe časti e, sú navzájom prepojené. Nezabúdajme, že efektívne prijatie oboch týchto paktov nám pomôže dosiahnuť ciele oboch týchto paktov. Tento problém má veľa dimenzí, vyžaduje si globálne koherentné riešenia. Žiadna krajina sama o sebe nemôže sa úspešne popasovať s týmto fenoménom a preto tieto globálne e, pakty majú e, veľmi silnú pridanú e, hodnotu, vychádzajú zo vzdialenej zodpovednosti. Táto zodpovednosť vychádzajúca z princípu solidarity predstavuje rámec aj uznesenia Európskeho teda správy o potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii Eh, kde hovoríme, že je potrebné, aby eh, sme nezabúdali, že títo ľudia prichádzajú z najchudobnejších častí sveta a potrebujú adekvátnu eh, pomoc. Sú tu aspekty, ktoré musia ostať nezmene, nezmenené E, zabezpečenie bezpečnosti a dôstojnosti všetkých migrantov a ich e, základných práv. Tu jednoducho musí byť, e, ako už spomenul pán Báčo, musíme chrániť obzvlášť deti a ženy. Princíp non-refulmo sa musí odraziť vo všetkých prijatých dokumentov. Naše Politiky e, musia e, e, bojovať za udržateľný prístup, za ciele rozvoja 2030 mm, potrebujeme v mnohých konkrétnych prípadoch konkrétnu, konkrétne spojené kroky a úsilie medzinárodného spoločenstva. Inak eh, hrozí, eh, že tu budeme mať len prázdne vyhlásenia a eh, táto historická príležitosť, ktorú spomenul predseda Moraes, sa nenaplní, neskonkretizuje. Ďakujem. Teraz za slovo národným poslancom, pán Sengerzon z Maďarska, za EPP. Dve minúty, nech sa páči. If you could... Uh, vypnutý. Is it okay to start again? Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves... Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, my to považujeme za znak rovnováhy, že ten návrh e, okrem e, povinností uvádza aj e, opravnené obavy členských štátov. Okrem humanitných aspektov e, treba tiež e, zvážiť otázky národnej bezpečnosti spojené s migráciou. Súhlasíme s tým, že potenciálne nebezpečia ľudia, ktorí môžu predstavovať hrozbu, musia byť odfiltrovaní hneď pri príchode. No my vítame tiež tie prvky, ktoré možno no, eh, posúvať eh, s vonkajším rozmerom európskej politiky, napríklad eh, tranzitné zóny a bezpečné útočiska. A sme presvedčení, že riešenie toho problému musí začať za našimi hranicami a musíme zabezpečiť navracanie migrantov a do toho zapracovať a naformovať ako cieľ ich e, reintegráciu. Ochrana vonkajších hraníc e, napríklad e, môže byť zabezpečená prostredníctvom tých hospodov a ekonomickí migranti musia byť rozhodne rozlišovaní, odlišovaní od žiadateľov azylu. Navrhujeme, aby sa v tom texte popísalo aj konanie, ktoré sa bude týkať e, osôb, ktoré nepotrebujú ochranu. E, ďalej e, súhlasíme s tým, že budú musieť byť prijaté určité kroky v tých štátoch, ktoré sú najviac postihnuté pre integráciu migrantov a musí byť mm, potlačená e, radikalizácia v krajinách pôdu, odkiaľ pochádzajú. Maďarsko je za spoluprácu s týmito štátmi. Maďarsko nechce migrantov v prvej línii bezpodmienečne integrovať naše stany musia byť zamerané na mnoho, aby migranti mohli sa vrátiť do krajín pôvodu. Um, uh, uh, Ďakujem pekne, mm, kolegovia. Tie mm, dva minúty nie len usmernenie, ale je to zaistný limit časový. Mali by ste sa pokúšať ich dodržať, lebo každý bude musieť to dodržať, ak budeme chcieť eh, na čas eh, prebrať eh, nasledujúce zasadnutie určite to dokážete. Ďalej, e, Elnej sme taký z e, greckého parlamentu z GUE, kde, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem, dámy a páni. Myslím, že dnešné zasadnutie je veľmi dôležité, pretože keď e, hovoríme vzájomne a prinesieme závery z dnešného zasadnutia, tak to pomôže Národným parlamentom aj medziparlamentnému výboru, aby správne naformoval tieto dva globálne kompakty pre utečencov a migrantov, ktoré musia byť e, rešpektované všetkými členskými štátmi, aj OSN, aj EU. A za posledné roky a hlavne od roku 2015 sme zažili najväčšie takých utečencov od druhej svetovej vojny. Takže dnes hovoríme o realite, ktorá zahrňa vojnu v Sýrii za posledných 7 rokov a situáciu na Blízkom východe, ako je situáciu, ktorú máme vo viacerých afrických štátoch a ekonomickú krízu. EU musí uplatňovať e, politiku, ktorou e, budeme bojovať proti tejto situácii. Jediné riešenie je e, zostať vojne a ekonomickú nerovnosť a chudobu. Toto je globálny problém, nie je to len európsky problém, nemôžeme to riešiť len v obmedzenom rámci. Musíme naformulovať spoločnú reakciu, ktorá bude riešiť príčiny problému a reakciu, ktorá bude zahrňať miera a bezpečnosť medzi ľuďmi na základe hodnot e, zakladajúcich e, zmluv EÚ. Musíme zabezpečiť plne zodpovednosti členských štátov, ktoré zaručia rešpektovanie ľudských práv. Vidíme veľa oneskorení, hlavne v tomto procese zjednocovania rodín, utečencov a tieto rozhodnutia sú aj proti nariadeniu Dublin 2, aj proti ženovskému dohovoru, pretože ženevs, dublinské nariadenie hovorí, že lehota na zjednotenie rodiny má byť 6 mesiacov, takže vidíme, že štáty e, zatvorujú hranice a vidíme ľudí uviaznutých v štátoch, e, prichodu hlavne Grécko, Taliansko a mali sme vyjednávanie s e, Tureckom, aby sa znižil príliv utečencov do Grécka a do Európy. A je to jeden problém a to, že Turecko sa uznáva ako bezpečný štát a tomu tak nie je a viac je tam príkladov, ktoré to um, preukazujú. A ľudia sú tam potom uväznutí a snažia sa utekať sa z Egejskej more a videli sme, že e, životné podmienky tam e, porušujú základné ľudské práva. Už e, nemáme čas, takže predseda prerušuje rečničku. Musíme mať viac solidarity a tento globálny pakt e, musí vstúpiť do platnosti. Ja teraz obmedzím e, rečenský čas, lebo e, ďalšie zasadnutie e, bude o 16.15. Určite všetky si ste z A pani e, Wikström ma sleduje, takže prosím, povedzte len kľúčové vody, ktoré chcete, aby odzneli. Očakáme stanovisko celého štátu. Ďalej Teresa za, o, za EP. Dve minúty. Čísima gracia. Ďakujem, Klod. Ja sa zastavím pri jednom konkrétnom bode, a to je skutočnosť, že prevezvečí ľudí využívajú migračnú krízu, aby nutili ľudí do otroctva. Preto je dôležité bojovať proti uh, tomuto uh, trhu s otrokmi. Ako viete, tie siete prevádzačov sú veľmi účinné a brutálne a e, páchajú zločiny a e, značné zločiny, ale tiež značné zločiny, značné peniaze zarábajú týmito e, zločinmi a je iné, čo predstavuje prevezenie ľudí a zaobchádzanie s ľuďmi, ale e, tie kobete sú vedené na e, milosť tých prevzačov a e, medzi nimi mnohí z nich sú žiadatelia o azyl a e, väčšina z nich e, sú ženy a deti, ktoré sú využívané sexuálne a ja som hovorila so svetkami v týchto centrách sa to neuznáva, ale je tam prostitúcia v týchto miestach a potrebujeme preto štatistiku v rukách členských štátov a potrebujeme tiež im dať e, hodnú ochranu a treba vedieť, e, aké sú to obete. Členské štáty stále hovoria o obetiach všeobecne, no treba hovoriť o druhu obeti a treba trestne stíhať ich e, využívanie. Keď niekto kúpi drogu na ulici, tak je stíhaný a keď si kúpi osobu, tak nie. A musíme tiež e, označiť diskrimináciu proti ženám a deťom e, migrujúcim a e, títo majú riziko, že s tým bude obchodované a tiež treba chrániť najzraniteľnejších ženy a detí počas cesty a ďakujem. Ďakujem za Národný parlament Sarah Jones, SND z britskej dolnej snemovne. Ďakujem sa rada, že tu zastupujem výbor z dolnej snemovne britského parlamentu. Ja vítam túto správu a Spodné kráľovstvo už má dlhú históriu, keď e, bolo útočiskom pre migrantov a chcem povedať pár vecí o tom eh, nulovom eh, návrhu utečenci musia byť pri stole, kde sa príjmajú rozhodnutia. Myslím, že akčný program musí mať špecifické plány pre zmyslu plnú účasť e, utečencov, nemôže byť iba ďalší účastníci v tom procese. Musím sa tiež snažiť ďalej zájsť e, vo veci zjednotenia rodiny, aby ten proces bol menej e, byrokratický, aby tam bola širšia definícia rodiny. Ja vítam, že na strane 15 na to odvolávka, ale je moc stručná vágna, mohli by sme ísť ďalej a tú globálnu platformu vítame, ale potrebujeme mať jasný časový rámec a jasné globálne vzdielanie zodpovednosti a e, naše reakcie musí byť robustné a konkrétne a časovo viazané a tiež e, by bolo dobré, aby sme išli e, ďalej nad rámec výrazov, že mohli by sme a mali mať viac výrazov, že e, mali by sme a musíme osobitné výzvy, ktoré majú ženy pri e, chybajúcich dokladoch totožnosti. Ženy aj deti potrebujú bezpečné miesto pri spracovaní e, utečencov a umiestnení e, táborov. A sú tu isté dobré reakcie a mohli by sme mať dôraznejšie retoriku vecí záchytných táborov ešte z môjho osobného hľadiska chcem povedať, že bez hľadu na výsledok Brexitu Spojené kráľovstvo by malo urobiť viac a nemenej pre spoluprácu s vládom na celom svete, aby sa delili o zodpovednosť e, pri e, príjmaní utečencov. Ďakujem, Sara, ďakujem za to, že ste sa vyjadrili konkrétne k tomu dokumentu a za europoslancu Ana Gomez za SAD 2 minúty of course, we fully support the Global Compact, but it has to be just more than another EU instrument that then Musíme si dať pozor, aby sme tu e, nemali len ďalší nástroj OSN, ktorý bude dobrý len pre naše svedomia, ale naše vlády ho nebudú realizovať v praxi. Naozaj e, to vidím veľkú neúprimnosť na strane mnohých európskych vlád. A súvisí to e, s tou medzerou medzi praxou a tým, čo naozaj treba eh, urobiť. Pozrieme sa na revíziu Dublinu, kde sa žiada po konkrétnych krokoch eh, rady. Eh, krát sme žiadali, aby sa vytvorili humanitárne víza A my takýmto spôsobom e, umožňujeme e, biznis e, prevádzačov, keď neumožníme legálne spôsoby migrácie, keď budeme niečo len financovať a dúfať, že ostatní vyriešujú za nás ten problém. To nie je napomocné. Nemusíme hovoriť o kartúmskom procese, keď napríklad kartún práve e, uväznil e, sudanského nositeľa e, Sacharovej ceny. Nemôžeme sa tváriť, že sú dobrým partnerom v oblasti kontroly utečencov. A to isté platí aj pre Eritreju. A outsourcovanie, táto myšlienka, že to môžeme outsourcovať do Turecka, do Libie, to je smiešné. Potrebujeme to naozaj prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje e, v prípade tohto dílu s Tureckom. Je to nemorálny a neefektívny díl, ako už spomenuli greckí kolegovia. Nemôžeme už pokračovať e, e, ďalej sa to neúprimnosťou. Ďakujeme teraz Simon Busetil, EPP z Malty. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I too welcome the, the... Ďakujem. Pán predseda, aj ja vítam tieto prvotné návrhy, ktoré považujem za vyvážené dokumenty. Len jednu vec. Tento globálny pakt vnímam ako veľkú príležitosť pre Európsku úniu, aby ovplyvnila takúto dôležitú iniciatívu na globálnej úrovni Eh, čím by sa mohol zmeniť spôsob, ako interagujú a konajú eh, členské eh, štáty medzinárodného spoločenstva z očí voči výzvam, pre ktorým stojíme. Myslím, že tu ide aj o príležitosti, pretože sa nám vytvárajú príležitosti zainteresovať aj krajiny pôvodu, ako aj tranzitné krajiny do hľadania riešení, ktoré nám pomôžu napokon spoločne e, implementovať tieto body. Ja globálne pakty, pán predseda, vidím aj ako test pre našu schopnosť e, zomknúť sa e, v téme, ktorá zatiaľ zdôraznila rozdiely medzi nami. Eh, Zdieľanie eh, zodpovednosti je pre mňa, pre moju krajinu, z ktorej pochádzam, Maltu, veľmi dôležité. Nemôžeme si dovoliť, aby sme do OSN eh, išli rozdelení, takže ja dúfam, že úspejeme že sa nám z tohto vyvinie príležitosť naozaj hovoriť jedným hlasom na úrovni OSN. Zatiaľ sme tu príliš často videli, že téma utečencov a azylu je témou problémovou určite na národnej úrovni. A teraz s týmto globálnym paktom môžeme eh, sa sami stať eh, súčasťou riešenia. Dúfam, pán predseda, že Európsky parlament bude môcť zohrávať eh, dôležitú úlohu v tom, aby sme sa približovali k spoločnej pozícii, pretože si nemôžeme dovoliť neúspieť. Ďakujem veľmi pekne. Musím tiež e, spomenúť, e, že vy už dlho pôsobíte v Európskom parlamente. Ďakujem pekne za váš príspevok. A teraz sa posledným za členom Európskeho parlamentu pán López Aguilar. Ďakujem, budem čo najstručnejší. Prvý bod e, vidíme uh, Eh, aká je tu dynamika týchto medziparlamentných eh, stretnutí. Zvyšuje sa tu medzera medzi pozíciou eh, europoslancov a pozíciou zástupcov národných parlamentov čím sa teda otáz, zastávajú skôr národné pozície a, nie tak európske. A to je naozaj veľmi dysfunkčné. A pokiaľ ide o globálny pakt o utečencoch, to si vyžaduje naozaj európske riešenie, ktoré by sme zdieľali my, ktorí zastupujeme európsku perspektívu, ale aj tí, ktorí zastupujú perspektívu e, národných e, e, štátov. A potom chcem tiež povedať, že oba panely, obe časti, obe témy sú prepojené globálny pakt o utečencoch a šanca pre e, utečencov, aby mali možnosť sa aj legálne dostať do Európy. My e, e, toto žiadame, tak, takéto legál, vytvorenie takýchto legálnych e, ciest. A tým pádom e, pozícia Európskeho parlamentu E, teda je takáto, ale Európsky súdny dvor e, povedal, že aktuálne e, postupy sú také, že nie je povinné poskytovať humanitárne víza, ale členské štáty, ak chcú, môžu tak urobiť, ak majú príslušné právne prostriedky na to. Ja žiadam, aby sme apelovali na národné vlády, aby sa posnažili rozšíriť možnosti takýchto legálnych e, ciest, vrátane humanitárnych víz. Je to prostredok, ktorý je k dispozícii členským štátom. Ďakujem. A teraz mne národných parlamentov pán, e, e, pán, pán Laperán zo španielského parlamentu EPP. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa vyjadriť veľmi stručne ako zástupca e, krajiny Španielska, tretieho najväčšieho príjemcu utečencov a ľudí bez e, osobných dokumentov. Ide nie len o ľudí z Afriky, ale aj Sýrie, Kolumbie a ostatných štátov. Takže to znamená, že máme veľa skúseností, pokiaľ ide o správovanie e, týchto žiadostí. Máme tu New Yorkský dohovor, e, máme tu Dublin, rámcové dokumenty, ktoré sú prepojené s touto problematikou migrácie. My ich považujeme za veľmi dôležité. Hovoríme tu hlavne o zodpovednosti a solidárnom prístupe. Už sa toto viackrát spomenulo. Jednoducho ide o to chcieť angažovať sa, sú to veci, ktoré musíme nejakým spôsobom angažovať, musíme sa nad nimi zamýšľať. A ako poslanci tu zastupujeme národné parlamenty a ako takí sa jednoducho musíme angažovať, musíme vyjadriť solidaritu s týmito ľuďmi. To, čo potrebujeme, je vyváženosť. Vyváženosť v našom konaní to, čo pre niekoho môže predstavať prílišnú e, záťaž, ako to, čo mu e, momentálne čeli Španielsko, Taliansko a Grécko, e, to nie je samozrejme všetko, ale ja musím povedať, že veľmi často sme sa cítili naozaj opustení, naozaj osamotení v našom úsilí. A tak by to do budúcna nemalo ostať. Musíme urobiť všetko preto, aby naozaj všetky štáty, nielen tie členské štáty EÚ, ale naozaj všetky štáty e, sa tejto e, otázky chopili. Ide o cyklické krízy, ktoré sa opakujú. Jednoducho je to tak, to je všetko, čo som chcel povedať. Jacek za EKR e, Polsko.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 sa snažiť e, vyslať e, odlišný e, obraz. My ako Európa sme solidárni a som rád, že sa to tu tak jasne spomína. Ja zastupujem Polský parlament. Spomenuli sa tu už dva aspekty Spomenuli sme e, skúsenosti Ugandy. Tu e, treba vyjadriť obdiv a rešpekt e, voči tejto krajine. A samozrejme treba ju podporiť naozaj prijela veľký počet utečencov. Takúto solidaritu musíme prejaviť aj voči iným krajinám, ktoré vyvíjajú takéto úsilie. To platí napríklad aj pre náklady, ktoré tieto štáty musia prevziať, keď e, sú úplne na čele. Už to spomenuli maďarskí kolegovia, pokiaľ ide azylový systém. Vieme, že medzinárodná ochrana utečencov je nutná, ale zároveň Treba predsa len uvažovať o tom, že medzinárodná ochrana by nemala podriť pocit bezpečnosti občanov. Ďakujem. Nasleduje pán eh, eh, Hebner z AFD. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som hovoriť po nemecky. Najprv by som chcel spomenúť formát tohto podujatia. Ja som si to spojila nie tak eh, s prednáškami, ale eh, s eh, intenzívnou diskusiou. To by bolo, myslím, dobre zmeniť. A potom pokiaľ ide o pohľad globálneho paktu, primárne sa tu zaberáme pohľadom utečencov a nie tak stabilitou príjmajúcich krajín. Napríklad u nás poznáme veľmi vysoké náklady, ale aj sa zvyšuje násilie, násilné činy a napríklad aj obťažovanie či znásilňovanie žien a dievčat v našej e, krajine. Ja chcem e, zdôrazniť, že e, napriek prikrašľovaniu štatistík napríklad v Bavorsku znásilnenia sa zvyšili o 50 a Merkelovej e, e, hostia. E, títo utečenci sú do 80 mladí muži a to zhoršuje teda bezpečnosť žien a nemáme ani žiadnu dôveru, že Európska únia môže toto eh, nejako regulovať alebo odstrániť eh, či zlepšiť. Preto potrebujeme úpravy na národnej úrovni a v tejto súvislosti mm, pracujeme na tom, aby sme eh, odstránili jeden z najzasadnejších problémov a to Merkelovej vládu. Martin Toledano, španielský parlament EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že vo chvíli, kedy sa chceme zaoberať otázkou azylu, musíme ehm, rozlišovať jasne medzi viacerými otázkami, otázka utečeneckej krízy a migrácie, právo na azyl utekajúci eh, z dôvodu vojny nie je rovnaký ako ekonomický eh, migrant. Na jednej strane eh, tu máme ľudí, ktorí sú prenasledovaní z dôvodu svojho etnického pôvodu či sexuálnej orientácie, ktorý je naozaj prenasledovaný a nemôžeme ho miešať s ostatnými skupinami migrantov. Ja myslím, že tu treba rozlišovať Myslím, že je dôležité o tom e, takto e, hovoriť aj v oboch globálnych paktoch. A treba sa zaoberať aj koreňami prenasledovania každého konkrétneho utečenca. Prečo opustil svoju krajinu? Tu potrebujeme jasné riešenia a mechanizmy riadenia konfliktov. Musíme sa zaobrať tým, akým spôsobom tieto krízy vo e, vojnových e, oblastiach vznikajú a akým spôsobom sú ochraňované ľudské práva ľudí, ktorí v týchto e, vojnových oblastiach žijú. Nemôžeme tu hovoriť iba o solidarite na území Európy. Musíme hovoriť o celosvetovej solidarite. Okrem toho je treba sa e, pozerať na to, či je možné trestne a ekonomicky stíhať tých, ktorí stoja za prenasledovaním týchto utečencov. Teda trestať tých, ktorí vlastne nútia svojich e, ľudí utekať zo svojich e, krajín. Pán Kani z SND, z Norska, Ďakujem pekne, ja som členom Norského parlamentu a som veľmi rád, že to môže byť medzi vami. E, migrácia je horúcou témou všade, aj v mojej krajine. E, minulý rok sme mali parlamentné e, voľby, najdôležitejšou témou bola migrácia. V mnohých krajinách Európy je to rovnaké. E, Dopad po migračnej e, kríze e, po roku 2015 je len jediný prístup k tomu. Nič nerobiť nie je alternatívou. Migrácia má dopad na nás všetkých. Ak sa budeme sa kontrolovať e, hranice, musíme spolupracovať navzájom. Ak chceme mať férové, udržateľné azylové systémy, musíme spolupracovať. Ak chceme spravodlivú politiku návratov pre tých, ktorí nepotrebujú ochranu, Potrebujeme viac multilaterálnych dohôd a viac spolupracovať. Ak e, chcete niečo urobiť e, s príčinami, potrebujeme spolupracovať musíme rešpektovať naše odlišné náhľady, ale keď neurobíme nič, budeme to mať dôsledok pre nás všetkých. Potrebujeme spoločný, férový, azylový systém, zdieľanie záťaže, e, návraty, kontrolu hraníc. Je to v našej spoločnej zodpovednosti. Ďakujem. Ďakujem. Pani Edita Fagner eh, zo Slovenska, EPP. <clears throat> E Ďakujem, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Predtým, než zareagujem aj vecne na diskutovanú tému, dovolte mi povedať zo pár slov. Možno ste sa dozvedeli, že občania Slovenskej republiky sa včera prebudili do veľmi smutného dňa. Boli beštiálne zavraždení dvaja mladí ľudia, investigatívny novinár a jeho snúbenica som presvedčená že v tejto sále si všetci ctíme naše slobody a to najmä slobodu slova a preto vás chcem všetkých ctení kolegovia ubezpečiť že na slovensku vyšetreniu tejto udalosti, tejto udalosti venujeme mimoriadnu pozornosť voláme po objasnení prípadu a po potrestaní páchateľov. a teraz k veci Eh, dovoľte mi povedať že slovenská republika sa aktívne zúčastnila na rokovaniach o globálnom pakte. pri ďalších negociáciách eh, však pevne verím že nebudú prevažovať žiadne snahy stierať rozdiely medzi jednotlivými kategóriami migrantov a tu konkrétne narážam na ekonomických migrantov a na utečencov. Eh, chcem podotknúť, že Slovenská republika e, dlhodobo podporuje zameranie sa na príčiny migrácie v krajinách pôvodu migrantov. Nesúhlasíme s tým, aby e, sa problémy z týchto krajín exportovali ďalej. Príčiny migrácie by sa mali každopádne riešiť na mieste svojho vzniku. Ide tomto prípade primárne o zodpovednosť krajín pôvodu samozrejme tieto krajiny nemôžu zostať osamotené to znamená že nemôžu zostať bez podpory medzinárodného spoločenstva a preto veľmi vítame že v tomto globálnom pakte e, jednoznačne e, tá textácia poukazuje na zodpovednosť krajín pôvodu riešiť ich interné nedostatky aj v súlade s potrebami ich vlastného obyvateľstva. ďakujem pekne. Finally, session... A napokon pán Espoletis z Lotyšska EPP. Ďakujem, pán predseda. Ako člen Lotyšského parlamentu oba dokumenty považujem za veľmi dobré a chcem sa vyjadriť e, e, teda k tým e, účastníkom. A chcem byť stručný, chcem sa vyjadriť proti kremelskému režimu, ktorý potiera ľudské práva, základné princípy humanitárneho práva. Kremelský diktátor nás a členské e, štáty stavia voči sebe, podobne pôsobí aj VOSN a je e, príčinou problému humanitárnej katastrofy v Sýrii a v, na Ukrajine. E, takže volám e, potom, aby kolegovia e, prispeli k tomu, aby sme spoločne sankcionovali tých, ktorí v našich bankách ukrývajú svoje, svoje, svoje peniaze, svoje deti posiajú do našich, do našich škôl a pritom sú zodpovední za tieto zločiny voči ľudskosti. Je dôležité, aby ste v vašich parlamentoch tiež ukázali Kremlu, že nemôže Eh, vlastne potierať medzinárodné eh, právo a to úplne beztrestne. Eh, vyčerpali sme zoznam rečníkov. Chcem vám všetkým poďakovať za vašu disciplinovanosť. Nebolo to najjednoduchšie vaše pohľady v tak krátkom čase vyjadriť, ale budem mať ďalšiu príležitosť v druhej časti musím povedať, že je dôležité, eh, že tu zabezpečujeme takúto interakciu medzi národnými eh, poslancami a Európskym eh, parlamentom, lebo toto je veľmi dôležitá téma, takže ďakujem za toto úsilie. Ďakujem otcovi Fabiovi Badžovi, po druhýkrát medzi nami vystúpil. Ďakujem pani Papadopulovej, pani Nietovej Leonovej a pánovi Folkerovi Turkovi. Všetkým im ďakujem za ich účasť na procese aj na tejto eh, diskusii. A druhú časť eh, Tej bude predsedať e, Cecilia Wikström, ktorá je tiež spravodajkyňou pre e, oblasť Dublinu. Takže máme mini e, prestávku na zohľadnenie potrebných zmien tu vpredu a potom pokračujeme v práci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 Well, good afternoon, Príjemné popoludnie, kolegovia, priatelia, drahé kolegyne, kolegovia z národných parlamentov aj z tejto snemovne. Je mi potešením predsedať druhej časti o globálnom pakte pre bezpečnú, riadnu a legálnu migráciu, teda riadenú. E, najskôr chcem poprosiť tých, ktorí chcú opustiť e, zasadacú miestnosť, aby tak urobili diskrétne a elegantne. A tí, ktorí chcete zostať, e, prosím, posaďte sa a sledujte túto sekciu. Ďakujem. Budem mať potešenie spolupracovať s tými hlavnými zainteresovanými stranami v rámci procesu smerom k globálnemu paktu pre bezpečnú, riadenú a zákonnú legálnu migráciu. E, je to štruktúrované následovne. Najskôr si vypočujeme sprostredkovateľov, ktorí vedú medzivládne konzultácie a rokovania o týchto veciach, ktoré súvisia s globálnym paktom. Konkrétne Juan Jose Camacho z Mexika veľvyslanec, pán Lauber zo Švajčiarska, Naozaj vám úplne ďakujem za to, že ste docestovali z takejto diaľky, aby ste tu dnes mohli byť. Všetci si to veľmi ceníme. Po vašich vystúpeniach e, bude nasledovať Jonathan Prentice, vedúci kancelárie Louise Arburovej, osobitnej zástupkyne generálneho tajomníka OSN pre medzinárodnú migráciu a potom Eugenio Ambrosi, regionálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu a potom pani Ivančeva, nie je tu, aha. Takže iné meno. Pán Simenon je tu, ktorý zastupuje bulharské predsedníctvo rady a ktorý nám dá aktuálne informácie o najnovšom vývoji ohľadom e, rokovaní na úrovni rady. A nakoniec prejdeme e, do roviny načúvania poslancov, poslankyňam z národných parlamentov najskôr e, veľké, veľká podsta a potešenie privítať Máriu Ferm, ktorá vystúpi ako poslankyňa švedského parlamentu, kde ja sama som bola pred niekoľkými rokmi jej kolegyňou. Nasledovať bude pani Konstanza Urbano de Souza, poslankyňa portugalského parlamentu. Po týchto príspevkoch e, dáme priestor na diskusiu, ale skôr ako začneme, dovolte mi využiť príležitosť a povedať, že slovo budú dostávať na striedačku dvaja predstaviteľa Národného parlamentu a jeden europoslanec, až pokiaľ, dúfam, nevyčerpáme zoznam prihlásených rečníkov. Poslanci z národných parlamentov už viete, ako to funguje. Ak chcete vystúpiť, tak by ste mali vyplniť formulár, kde je žiadosť o slovo, prihlásenie sa do diskusie, ten odovzdať sekretariátu, zoznam rečníkov bude vytvorený na základe takto predložených formulárov. A kolegovia z tejto snemovne môžu len naznačiť, že chcú vystúpiť a ja budem dávať pozor zozbieravať si tieto požiadavky. Vedzte, že v závislosti od počtu účastníkov v eh, diskusii, ktorí budú chcieť vystúpiť, bude možno nevyhnutné na konci obmedziť rečnícky čas. Za normálnych okolností by rečnícky čas eh, bol v trvaní dvoch minút minimálne. Teraz viete tie formálne náležitosti a zopakujeme si predchádzajúcu aktivitu z predchádzajúcej sekcie a teraz som naozaj rada, že môžem odovzdať slovo veľvyslancovi a stálemu predstaviteľovi Mexika pri OSN v New Yorku, pánovi Gomezovi Kamačovi. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľká podsta aj pre nás, že tu dnes môžeme byť a že máme možnosť vysvetliť a podeliť sa o to, o čom je globálny pakt, e, proces, e, ktorý realizujeme ako veľvyslanec z a ja sme napísali tzv. alebo vypracovali tzv. E, úvodný návrh, ktorý je teraz predmetom rokovaní. Stručne. Toto je naozaj prvýkrát, pani predsednička, čo sa migrácia dostáva prednými dverami do OSN. Je to prvýkrát, kedy dochádza skutočnej kolektívnej dohode, tak povediať, medzi všetkými e, štátmi, členskými štátmi Spojených národov, vytvoriť, vypracovať, vyrokovať globálne spoločné chápanie javu migrácie. Za týmto účelom sme e, nastavili trojfázový proces. Prvá fáza spočívala v tom, že všetky oblasti sveta, aj menšie oblasti, menšie regióny, si ujasnia a prediskutujú o migrácie, ako k nemu dochádza. Bolo jednoduché, stále je jednoduché eh, vidieť, ako málo vieme o migrácii. Preto je nemožné eh, rokovať a diskutovať bez lepšieho chápania týchto vecí. Často tak ale robíme. Čiže treba pristúpiť čo najkomplexnejšie, najvážnejšie k tejto veci, migrácii. A my sme eh, sa pustili do takéhoto hĺbkového chápania javu. Spolu s uchopením eh, tých cieľov prvej a druhej fáze, fázy teda to sprevádzalo aj vytvorenie istej, istého pocitu dôvery, komfortu pre e, vyjednávačov, pre členské krajiny, vytvoriť takú dôveru voči tým dvom sprostredkovateľom, čo je podstatné v rámci takéhoto procesu, ale aj medzi samotnými krajinami, aby mali pocit, že úroveň dôvery je dostačujúca na to, aby mohli diskutovať a uvažovať o veciach, ktoré sú komplexnej povahy a ktoré zvyčajne polarizujú a sú aj mimoriadne politicky nabité. To bola tá prvá fáza. E, druhá dôležitá fáza bola Portaera v Mexiku, kde sme e, si prešli všetkým tým, čo sa diskutovalo rôznymi mechanizmami na globálnej úrovni a na základe toho dvaja sprostredkovateľia pripravili tzv. úvodný návrh Zero Draft, to je dokument, ktorý je teraz predmetom e, rokovaní. To je ten prvotný e, návrh globálneho paktu. Ako sme to dosiahli? Aj pre nás bolo jasné, že jediný spôsob, ako môžeme e, riešiť tento jav, je, že to budeme všetko riešiť tak, že budeme chápať migráciu nie nejak čiastkovo, rozdrobenie, nie tak, že sa budeme sústrediť na ten či onen problém alebo aspekt, nie tým, že to budeme rozdrobovať, ale že si skôr to ujasníme a pochopíme ako jeden jednotný jav. Zvykli sme hovoriť, že ten prístup spočíva na e, videní, na vízii 360 stupňovej, to znamená každý uhol, každý aspekt od začiatku do konca musí byť pochopený a musí byť riešený ak sa pozriete na ten návrh, a som si istý, že ste ho aj videli, presne toto si v ňom všimnete, že ten dokument nie je o propagovaní migrácie, nie je o e, odsúdení migrácie, e, je o riešení migrácie. Dokument je štrukturovaný na 3-4 časti. Jedna je víziou, istým kontextom alebo argumentáciou eh, ohľadom toho, čo by mal byť globálny pakt, je to vlastne aj argument alebo kontext eh, vnímania tej migrácie, ako ju treba vnímať eh, z pohľadu globálneho paktu. Po druhé, vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, tá sa týkala vytvorenia, zaznamenania desiatich kľúčových zásad. Zásad, ktoré by viedli nielen samotné rokovania, ale ktoré by takisto ovplyvňovali aj samotnú implementáciu paktu a tým pádom aj výklad všetkých parciálnych aktivít a cieľov navrhnutých v rámci paktu. Medzi týmito desiatimi zásadami nájdete veci ako e, suverené vrchovné práva štátov, zadefinovať si vlastné migračné politiky, samozrejme suverené právo rozhodnúť, kto prejde vašimi hranicami e, a za akých okolností sa tak udeje ďalšie kľúčové zásady ako právny štát. Takisto principiálna vec, e, e, rozvoj ľudské práva. Ten globálny pakt je úsilím, ktoré sa točí okolo samotného človeka, okolo ľudí, Dali sme tam potom 22 cieľov, ktoré sme formulovali, ktoré nie sú zoskupované do nejakých kategórií. A to preto, že sme nechceli nejakým spôsobom ten prístup fragmentovať, prístup k tomuto javu. Vždy je nevyhnutné zachovať jeho celistvosť. My sme teda chceli sekvencovať, tak povedať, z týchto 22 cieľov, riadiať sa e, sekvenciou tých krokov v rámci migračného pohybu. Začíname od samotného počiatku tých pôvodných príčin migrácie, čo núti, do, núti ľudí vyhnúť sa, dať sa do pohybu, rozvoj, nedostatok rozvoja, klimatické zmeny, násilia a tak ďalej. Potom to prechádza tým samotným pohybom, tranzitom, hranicami, prevádzastvom, obchodovaním a tak ďalej, tak ďalej, až po poslednú fázu kde prichádzajú alebo kde sa ocitajú v nejakej hostiteľskej spoločnosti, komunite. Tieto ciele len že sú veľmi jednoznačne formulované, e, čierne na bielom, ale sú aj orientované na akcie. Cieľom globálneho paktu je meniť realitu. Tak ako naznačuje názov, tak globálny pakt má zabezpečiť, že migrácia bude bezpečná, riadená a zákonná, legálna. Celé to uvažovanie za tým za tým vypracovaním, vytvorením toho paktu sa riadi práve tou dostatočnou praktičnosťou, jednoznačnosťou, orientovanosťou na akciu, na aktivity, tak aby tá migrácia bola bezpečná, riadená a legálna. Po tých 22 cieľoch a po tých eh, akciách alebo aktivitách, ktoré sú obsiahnuté v týchto cieľoch, tak eh, sme navrhli na žiadosť členských štátov tú schému follow-upu dosledovania a preskúmania, kde členské štáty v rámci OSN nielenže budú mať možnosť, ale takisto povinnosť naďalej diskutovať o implementácii globálneho paktu, o účinnosti, respektíve efektívnosti takéhoto globálneho paktu a takisto o výzvach, ktoré zažíva každá krajina pri takejto snahe je nevyhnutné povedať, že zoznam tých aktivít a tých cieľov, ktoré sú tam, majú na pamäti, že globálny pakt nie je právne záväzným nástrojom. Je to skôr nástroj, ktorého sila bude spočívať na dôvere a na konsenzuálnej povahe rokovaní na skutočnosti, že všetky tie krajiny, všetky naše krajiny si osvoja to, čo hlás hlás globálny pakt. Keď máme toto na pamäti, treba povedať, dôležité je povedať, že celý tento zoznam aktivít, akcií a tak nie je taxatívnym e, zoznamom. Sú to skôr e, navrhované aktivity, akcie, ktoré majú krajiny prijímať e, podľa ich vlastných okolností. Podľa toho, ako vnímajú jav migrácie a aké typy politik musia etablovať. toto je, pani predsednička, taký ten prehľad a dúfam, že som nezobral viac času, ako som mal pridelené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Teraz pán Lauber, ďalší veľvyslanec, ktorý je tu s nami, ktorý prišiel zo Švajčiarska, ktorý tam zastupuje, teda v New Yorku, alebo Švajčiarsko. Ďakujem Pani predsednička, ďakujem vám všetkým za to, že ste tu. Je to veľmi zaujímavé, dôležité pre nás, pretože poslancové parlamentov zohľavajú veľmi dôležitú úlohu v tomto procese. Rokovania prebiehajú na úrovni členských štátov. Samozrejme formou diplomatov a prostredníctvom diplomatov, ale národné parlamenty sú väzbou na domácu politiku vnútroštátnu, na tie veci, ktoré sa ich týkajú a na migráciu vo všetkých svojich podobách, formách. Takže to, táto výmena je veľmi dôležitá a tešíme sa na vaše otázky. Vždy hovoríme jedným hlasom, takže nebudem ďalej sa púšťať do otázky toho návrhu, možno pár slovami, kde sa nachádzame v rámci procesu. Proces začal hneď po prijatí New Yorkského vyhlásenia v septembri 2016 a návrh, ktorý teraz máme, spočíva práve e, na tomto e, vyhlásení ideme ďalej, ešte krok ďalej, pokiaľ ide o toto vyhlásenie, ako povedal veľvyslanec, tým, že poskytneme dokument, ktorý je oveľa konkrétnejší, ktorý má jednotlivé kroky, ktoré sú implementovateľné, ktorý načrtáva zároveň aj cestu do budúcnosti, ktorou sa uberať, pokiaľ ide o túto globálnu konverzáciu ohľadom toho, ako riešiť migráciu, ako ju zabezpečiť, že bude teda bezpečná, riadená, legálna. V tejto fáze sme vo štádiu rokovaní 5. februára sme predložili úvodný návrh. Naozaj sme pocitovali úľavu a boli sme radi, že reakcie na tento návrh boli pozitívne. Delegácie ho považujú za komplexný, rovnovážny, ako povedal pán veľvyslanec, že sme boli presvedčení, že na to, aby sme zabezpečili širokú účasť, aby si to všetci osvojili, aby sme naplnili ten mandát členských štátov, tak musel sa návrh zaoberať všetkými aspektami Migrácia. zdá sa, že sme si počínali pomerne dobre pri tomto úvodnom návrhu. Rokovania začali minulý týždeň v New Yorku. V období medzi dnešným medzi dnešným dňom a medzi júlom máme každý mesiac pár dní na rokovania, 6 kôl dohromady, 3 až 5 dní každé kolo. Po prvom kole môžeme potvrdiť, že členské štáty sa nedalej angažujú vo veci úvodného návrhu Zero Draft Všetky ho považujú za cenný, hodnotný dokument ako dobrý základ pre rokovania. Máme lepšiu predstavu o tom, kde ten návrh potrebuje dopracovanie. Jasne sa ukázali niektoré veci, ktoré si vyžadujú viac diskusie s členskými štátmi. Máme lepšiu predstavu, kde to chcú posunúť členské štáty. Ďalšie kolo, ktoré začne od dva týždne v New Yorku, sa bude venovať práve takýmto špecifickým okruhom. Implementácia follow-up preskúmanie, to bude jedna z vecí, ako ďaleko chcú členské štáty ísť, pokiaľ ide o nastavenie inštitucionálneho rámca a počiarkneme implementáciu globálneho paktu a ubezpečíme sa, aby sa to naozaj prejavilo do konkrétnych krokov v teréne, aby e, migrácia bola bezpečná, riadená, legálna, aby aj migranti cítili rozdiel e, v jednotlivých oblastiach. Toľko z mojej strany k procesu. Paralelne s rokovaniami v New Yorku je podľa nás veľmi dôležité, aby diskusie o dokumente, o migrácii pokračovali na všetkých úrovniach. Jeden z dôvodov, prečo sme tu, je, aby sme e, viedli takúto výmenu e, s Európskou úniou, aby sme mali takýto outreach, aby sme propagovali diskusie aj na tejto úrovni a sme radi, že je tu tak veľa zainteresovaných strán dnes e, k obede. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pán veľvyslanec. Vy ste už doplnili veľa k tomu, čo zaznelo. A teraz eh, poďme na ďalšieho rečníka, pán Prentis, Medzinárodná organizácia pre migráciu. Nech sa páči. Yeah, I'm with the United Nations, though... Ja spadám pod OSN, aj keď veľmi úzko spolupracujem s priateľom Polavici, teda, ktorý je z eh, Medzinárodnej pre migráciu pani predsednička. Je potešením, že tu môžem s vami dnes byť. Som vďačný za túto možnosť venovať sa takto mimoriadne dôležitej otázke. Na úvod by som chcel ospravedlniť Luisa Arbora on je osobitný, e, vyslan, alebo osobitný zástupca, osobitná zástupkynia pre migráciu. Jej program nedovolil tu byť prítomnou osobne. Keď sa pozrieme na názov dnešnej diskusie, globálny pakt do migrácie, úloha národných parlamentov, e, ja si dovolím navrhnúť pár spôsobov, ako by ste vy mohli reflektovať e, práve na tú úlohu, ktorú máte, tak ako naznačil aj veľvyslanec e, Jose Gomez Camacho. Globálny pakt pre migráciu naozaj bez veličenia predstavuje príležitosť, ktorá prichádza raz za generáciu, ako maximalizovať e, výhody migrácie pre všetky zainteresované strany a minimalizovať možné deficity. Je to príležitosť, ako etablovať systém pre riadenie migrácie v tejto chvíli aj do budúcnosti, keď demografické, environmentálne, rozvojové a iné aspekty interagujú a ovplyvňujú našu mobilitu predvídateľnými a nepredvídateľnými spôsobmi v pokiaľ ide o ten globálny pakt, tak chcem zdôrazniť štyri hlavné charakteristiky. Najskôr e, teda presvedčenie, že migrácia je vec, ktorá tu bude naďalej zostávať, nás bude sprevádzať a že ten čistý prínos je pozitívny, alebo či čistý teda dopad je pozitívny. Toto by však nemalo mm, zakrývať e, alebo nejakým spôsobom fakt, že keď je slabo riadená migrácia, tak eh, potom to vplýva najhoršie na samotných migrantov. Po tretie, aby sme maximalizovali výhody eh, legálnej migrácie, aby sme efektívne riešili výzvy, ktoré plynú z nelegálnej migrácie v rámci spolupráce medzi štátmi, to je podstatné. A nakoniec realizácia globálneho paktu eh, pre bezpečnú riadinu a legálnu migráciu vychádza z, tak z aspektu štátnej suverenity, ako aj e, dôstojnosti jednotlivca. A to máme na mysli, keď sa snažíme o formulovanie paktu, ktorý bude právne nezáväzný, avšak e, zakotvený v právnom štáte a v jeho princípoch. Pakt, ktorý bude reagovať na záujmy štátu a na obavy štátu a ktorý bude poskytovať e, správne spôsoby, ako riešiť aspirácia a potreby migrantov a komunít. A teraz do toho vstupujete aj vy, do, tej, do tejto celej, celej mozaiky ako orgán dohľadu na národnej úrovni a ako tí, ktorí nejakým spôsobom dávajú do rovnováhy lokálne očakávania, aspirácie regionálne a tak ďalej. A to je náročná úloha. Niekedy si to vyžaduje prijatie politik, ktoré budú zabezpečovať dlhodobý rast a tak ďalej. A to sa ťažko zlučuje s konkrétnymi bezprostrednými alebo kontextualizovanými obavami niektorých e, volebných e, skupín. A tu by som v súvislosti s globálnym paktom vyzdvihol tri veci. Poprvé, keď hovoríme o podstatných veciach migrácie, tak nie sa vždy opierame len o skutočnosti. Určite by bez tých skutočností e, tá argumentácia stratila. Tým pádom je tu stále rastúcia vítaná, rastúca vítaná výzva k tomu, aby migrácia bola posudzovaná na základe faktov, na základe skutočnosti a dôkazov a tým pádom e, nie je náhoda, že ten prvý úvodný návrh, ktorý vám bol popísaný, teda toho paktu, ide cestou lepších, presnejších, dizagregovaných údajov. Po druhé, e, osobitný, osobitná zastupný Arbor neustále zdôrazňovala potrebu dobre rámcovať túto diskusiu. Nie je spravodlivé a na mieste, označovať všetkých, ktorí príjmajú rôzne spôsoby boja proti migrácii za xenofóbov, takisto by nebolo dobre nevšimnúť si rastúcu netoleranciu a spôsob, akým je diskurs vedený, diskurs, ktorý ich označuje, teda migrantov, len za ekonomicky, respektíve za nelegálnych, to je nedobré, škodlivé, dehumanizujúce aj z pohľadu tých migrantov, ktorí môžu mať značný príspevok k chodu spoločnosti a po tretie máme kolektívnu zodpovednosť e, šíriť inkluzívnosť. A to je inherentné, pokiaľ ide o tú koncepciu, ktorá je súčasťou toho procesu globálneho paktu, kde sa snažíme e, využiť maximálne výhody z tej ľudskej mobility pre všetky štáty, hostiteľské, pre komunity, pre regióny a tak ďalej. A to je e, podstatné aj z pohľadu parlamentnej demokracie, že volení predstavitelia budú pracovať na prospech a na ochranu tých, ktorí sú slabo zastúpení. A takisto je to obsiahnuté aj v koncepcii verejného záujmu, čo je tiež integrálne z pohľadu zachovania suverenity. A tým pádom by mnohí tvrdili, že sú tu časti e, populácie, ktorá nespadá pod tú ochranu, ktorú poskytuje štát. Takisto by som rád zdôraznil, ako to spravil aj pri diskusii tohto paktu aj asistent eh, veľvyslanca, keď vyzdvihol globálnu povahu tohto paktu, to je jasné, a globál, teda migrácia je globálna vo svojej povahe. Tie výzvy nie sú jedinečné z pohľadu konkrétnych regiónov a žiadna krajina nevie úspešne implementovať takúto politiku izolovania. Keď si uvedomíme toto a tie rozdiely v vnímaní migrácie v rámci jednotlivých štátov a regionov, tak to nás povedie k skutočne formulovaniu dobrého výsledku. Vaša práca, či národne alebo na medzinárodnej rovni ako je táto, sa snaží o podporu dôvery občanov v otvorený dialog a diskusiu, ktorej výsledky budú uznané všetkými stranami. A vaša úloha v rámci formulácie globálneho faktu bude nevyhnutná z pohľadu jeho úspešného završenia. Ďakujem. Ďakujem a prepačte, že som si vás e, popletol s pánom Ambrosi. E, je e, to kvôli tomu, že v tejto fáze už musíme si nechať v tomto veku si už musím nechať na na okolo keď čítame a teraz pán Ambrosi, regionálny riaditeľ z organiz- Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. My sme jedna rodina. Tak asi niekto sa neurazil kvôli tomu, že ste si nás popletli. Je to čest a potešenie, že sme tu sami, aby sme diskutovali o globálnom pakte pre migráciu. A tiež je e, väčšie potešenie, že som v paneli s kolegami a priateľmi, ktorí mm, nás sprevozujú v e, tomto zasnutí a mnoho e, povedali tí dvaja spolumoderátori aj Jonathan o tom nulovom návrhu a vyjednávaní. Ja ne, dodám už veľa k týmto aspektom, ktoré už boli pokryté, no chcem povedať pár mm, celkových e, pripomienok k procese globálneho paktu a k téme, ktorú ten e, mm, globálny pakt rieši. Začnem s e, pár pripomienkami, ktoré už ozneli na predchádzajúcom zasunutí, keď jeden z delegátov povedal, že Nekonať e, nie je alternatíva a migrácia nás všetkých postihne. E, ja trošku zmením toto vyhlásenie a poviem, že nekonať e, nie je alternatívou a migrácia pomôže a nám všetkých podporí, ak bude zavedený súbor podmienok a krokov. A chcem uviesť pár, ktoré už odzneli za predchádzajúcich vystúpeniach. Ehm, pomôže nám to všetkým, ak budeme spolupracovať a ak nakoniec sa zmierime so skutočnosťou, že migrácia, zvládanie migrácie a riadenie migrácie nie a nemôže byť výlučne národná téma. Ale je to samo o sebe, a vzhľadom na spôsob, akým sa to deje, cez na medzinárodná téma. A preto musíme spolupracovať, e, aby sme dosiahli dohodu o spoločnej a o tom, ako lepšie zvládať migračný jav, ktorý nám pomôže a nás všetkých podporí, ak sa nám podarí dosiahnuť e, spoločnú víziu. A táto spoločná vízia je tiež potrebná, pretože máme pred sebou súbor víziev, A to sú výzvy systémnej povahy a nie, dočas, nie dočasné a preto um, musíme začať uh, myslieť na štruktúralnými reakciami a nielen uh, na krátkodobými riešeniami. A ďalšie, že, ďalšia podmienka vďaka ktorej nám môže migrácia všetkým podporiť eh, a prospieť, je, že keď budeme pracovať na tom procese, ktorý sme počuli, ktorý bol popísaný predtým, keď si uvedomíme, že sa to nedeje eh, náhodou a eh, je um, to spojené s predchádzajúcimi záviskami, ktoré EU prevzala. Jedna je New Yorkská deklarácia, druhá je SDG, a samozrejme tieto záväzky, ktoré už eh, prevzalo medzinárodné spoločenstvo, musia pokračovať eh, naďalej v usmerňovaní tej diskusie a vyjednávaní, ktoré teraz prebiehajú. Pretože sú to záväzky. A teda my máme plniť tieto aj princíp eh, ktorý vyplýva z tohto medzinárodného záväzku. A e, tretia podmienka je, že ak sa nám podarí pokračovať e, a naďalej pamätať na to, že keď hovoríme o migrácii, tak hovoríme o ľuďoch, hovoríme o našich občanoch a všetkých štátoch, ktoré sú zastúpené tu v miestnosti a ktorých zastupuje vládne zhromaženie OSN, keď hovoríme o ľuďoch so svojimi výzvami, so svojím životom a svojimi snami a tento prvok tiež musí naďalej byť veľmi prítomný v procese diskusie a v procese vyjednávania globálneho kompaktu, ako tomu teraz bolo. Zatiaľ si myslím, že veľmi jasné, že tieto tri podmienky, ktoré som spomenul, sú prítomné v tej práci, ktorú teraz vykonáva medzinárodné spoločenstvo a ktoré sú veľmi jasne zvolené v e, terajšom nulovom návrhu, o ktorom sa vyjednáva a preto môžeme bezpečne povedať, že to, čo doteraz vyplýva ako obraz migrácie a riadenia migrácie, že migrácia nám pomôže a bude nás všetkých podporovať. Pár rýchlych slov e, k tomu, čo Jonathan povedal, že ako Európsky parlament a národné parlamenty do toho zapadajú. Myslím, že vy všetci ako zastupcovia Európskeho parlamentu aj národných parlamentov máte vždy veľmi dôležitú úlohu a ťažkú zodpovednosť, aby sme tento proces e, usmernili a vy máte zodpovednosť e, zabezpečiť, e, aby tie ďalšie inštitúcie zapojené v tomto procese plnili záväzky a prístup, ktorý bol rozhodnutý doteraz. Aby ste mohli zabezpečiť aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni, že táto komplexná charakteristika riadenia migrácie bude prítomná a poňaná. Máte zodpovednosť za to, aby ste dbali na súlad politiky a zabezpečili, že to, čo sa rozdeje na jednej strane a súvisí sa radením a zvládaním migrácie, nie je v rozpore s tým, čo sa rozhodne na druhej strane alebo nevytvorí problém v inej politickej oblasti. A tretí prvok, ktorý myslím, že veľmi dôležitý vo vašej zodpovednosti ako poslancov je, že práve kvôli väzbe, ktorú predstavujete medzi vládnymi inštitúciami a štátnymi inštitúciami a ľuďmi, ktorých zastupujete, je dôležité, aby sme veľmi silno a pevne sa angažovali v zmene tónu a retoriky, ktorú často počúvame vo veci migrácie. To je retorika, ktorá niekedy je príliš e, jedovatá a ktorá často nie je založená vôbec na dôkazoch a do istej miery nereaguje na históriu väčšiny štátov, ktoré sedia v tejto miestnosti. Postažme sa, keď e, vyjednávame mm, o globálnom pakte, aby sme zachovali našu národnú historickú pamäť o tom, čo znamenala migrácia pre všetky naše štáty bez rozdielu a výnimky. Počnú s mojou, mojim štátom. Pamätajme na to, odkiaľ pochádzame a čo predstavuje migrácia ako podporu v rôznych obdobiach našej národnej histórie a zachovajme tú pamäť e, čerstvu, aby sme sa poučili z histórie a vo veci tohto procesu, ktorý bude mať dopad na budúce generácie. Ďakujem, pán Ambrozia, ďakujem, že ste nám pripomenuli, že my všetci sme... Thank you very much for that. And now I... Ďakujem pekne za tento príspevok a teraz pán Simonov, ktorý zastupuje Predsedníctvo v rade a my teraz hovoríme o globálnom pakte, ale v tejto únii vy ste teraz veľmi dôležití, pretože máme tak veľa legislatívnych predpisov, ktoré musíme zaviesť, aby sme si upratali Európsky dom, aby zvládal riešil migrácie poriadne a aby sme vystúpili z chaotickej situácie, ktorú máme teraz. Takže tešíme sa na vaše príspevky a našu prácu, ktorú budete vykonávať neskôr. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za to, že ste pozvali predsedstvo Rady EÚ, aby sa zúčastnilo v tomto dôležitom zasadnutí. Ja by som mal nesúhlasiť s tým, že legislatíva EÚ je v úplnom chaose, ale naša úloha ako predsedníctva je veľmi zložitá a do istej miery ťažká. Ťažko nájsť správny spôsob, ako riadiť e, a kormidlať loď EÚ v tejto situácii. No, EÚ má komplexnú a e, e, riadnu stratégiu, čo sa týka partnerstva v Solidarite, aby riešila príležitosti aj výzvy, Ehm, keďže migrácia je globálny komplexný jav, ako už bolo spomenuté, a potrebuje to tiež e, globálne riešenia ako dôležitý hráč na medzinárodnej scéne e, pracuje aktívne a EÚ e, rozvíja partnerstvo zamerané na dlhodobé a udržateľné riešenia na riešenie príčin migrácie a vytvára nové nástroje ako sú trustové fondy a Európsky investičný plán so zamraním na investície a tvorbu pracovných miest. Pozitívne skúsenosti a výsledky e, našich snách môžu byť užitočné pri formovaní budúceho globálneho kompaktu migrácie a môžu byť e, príspevkom pre EÚ. Budúcnosť tohto globálneho kompaktu môže poskytnúť zdravé smerovanie a mobilizovať e, potrebnú energiu pri dosiahnutí e, vyváženého, zodpovedného a udržateľného globálneho prístupu. Ako prospomnuté k výzvam a príležitostiam migrácie. Predsedníctvo podporuje sil na odhodlanie EÚ a členských štátov, aby pokračovali v konstruktívnej a aktívnej účasti vyjednávacieho procesu v New Yorku. A bolo tomu tak teraz počas konzultácie a e, urobíme každé potrebné úsilie, aby sme zabezpečili, že EU bude naďalej hovoriť jedným hlasom. E, musí zabezpečiť, že EU a členské štáty e, môžu, budú schopné riešiť a e, zdieľať svoje skúsenosti v oblasti migrácie a e, toto bude možno efektívne využiť pre účely globálneho paktu. Niektoré z našich e, hlavných princípov ako EÚ sú zapracované, a to hlavne rešpektovanie ľudských práv a osobitná pozornosť pre zreniteľné skúsení a skupiny a skúsenosť s medzinárodnou spoluprácou. Čo robíme my ako rada teraz? Pracujeme na e, vypracovaní dohodnutého rámca pre vyjednávanie v rámci globálneho paktu pre migráciu, ktorý prebieha v New Yorku. A v tomto sa zameriavame na viacero vecí. Prvá je e, zabezpečenie vyváženého textu na základe princípov New Yorkského vyhlásenia kde osobitne e, vychádzame z agendy pre udržateľný rozvoj do roku 2030. Tiež sa zameriavame na zabezpečenie, že princíp e, spoločnej zodpovednosti bude e, riadne odrazený v príslušných záväzkoch a krokoch globálneho paktu pre migráciu, hlavne vo veci osobitných potrieb a skúseností a štátov tranzitu a cieľa. A tiež e, chcem vydať jasne zadefinované mechanizmy preplnenie a ich e, prehodnotenie. Tieto budú následne skúmané a sledované v existujúcich fórach a samozrejme s vedúcou úlohou Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Tento proces e, trvá čas a treba na neho úsilie, no my potrebujeme už v tomto pokrok. Uvidíme o dva dní. Budem pokračovať tento týždeň s ďalším kolom vyjednávaní členskými štátmi pri vypracovaní stanoviska EÚ. Ďakujem za pozornosť. Simeonov. Ďakujem, pán Simeonov. Teraz Maria Ferm nám poskytne váš názor na národnú situáciu a, a to ako členka švedského parlamentu. Ďakujem za slovo, budem hovoriť po švedsky. Je to bez mikrofónu. Budem hovoriť po švedsky. Ďakujem že eh, dnes môžem hovoriť s vami na tejto dôležitej konferencii ako zastupkynia švedského parlamentu. Spôsob, akým eh, riešime migráciu, je veľmi dôležitý a je to dôležitá otázka pre budúcnosť a bude to naberať na dôležitosti časom. Toto je čas, eh, kedy um, právo na azyl je dôležitejšie ako predtým, keď e, stále viac ľudí uteká z domu a e, sú to e, varujúce hlasy, ktoré vyzvajú k obmedzení práva na azyl a musíme pamätať, prečo bolo vytvorené právo na azyl a získať ponaučenie, že prečo sa vyžaduje koniec práva na azyl. Po druhej svetovej vojne a pokusy e, prerozdeliť e, židovské utečenstvo podľa kvót e, zliali a keď ľudia sú nutení utekať, je treba pamätať na to, že prenasledujúci štát vytvára hrozu medzi občanmi a právo na azyl e, nemôžeme popierať, ale treba obehovať vec ako predtým. Keby právo na azyl sa zrušilo a nahradilo systémom, kde by boli iba kvóty pre utečencov, tak myslím, že potom dôsledok by bol taký, že veľmi malo ľudí by dostalo ochranu. Tiež by to znamenalo, že ľudia s právom na štatút utečenca by e, nemali e, žiadny e, opravný Prostor keby neboli súčasťou kvoty a presne v tejto situácii sa nachádzali tí ľudia po druhej svetovej vojne a preto bolo zavedené právo na azyl. A e, potom v dôsledku toho mnohí ľudia sa dostali do právne neistej situácie a e, utrpenie a nedostatok ľudských práv, ktoré sme zaznamenali po druhej svetovej vojne, už sa nemalo zopakovať a tieto no, okolnosti viedli k dobre o utečencoch aj k národnej legislatíve aj e, mnohí ľudia migrujú z vlastne vole, aby e, získali lepšie životné podmienky a iní ľudia utekajú pred vojnou z deťmi v náručí a len s eh, párom topanok. Otázka je, že ako najlepšie budeme riešiť medzinárodnú migráciu a nejako ju ukončíme. Pre Švedskú oblasť dôležité zdôrazniť, že opatrenia, ktoré mm, príjmame a rámce, ktoré zriadíme, musia rešpektovať eh, základné práva a podporiť eh, možnosti vývoja v tom, že migrácia sa môže otvoriť. Žijeme v ťažkých časoch a nikdy predtým ľudia neboli nutení utekať tak veľ, v takých veľkých počtoch. Z švedského hľadiska to vedlo k situácii, kedy historicky vysoký počet e, žiadateľov o azyl prišiel do štátu. V 2015 Švedsko prijalo 136 tisíc žiadateľov o azyl. Je to veľká výzva pre našu spoločnosť, e, orgány aj občianskú spoločnosť. A vďaka nášmu spoločnému úsiliu tí, ktorí prišli eh, do Švedska, majú eh, dobré východisko a ukazuje sa, že eh, majú dobré príležitosti, naša ekonomika je silná a nezamestnanosť klesá a v vysokých školách sa zlepšujú napriek tomu, že takhle deti prišlo do švedských škôl s rôznym pôvodom. Teraz potrebujeme solidaritu a podmienky príjmania v celej EÚ. Aby sme mohli zabezpečiť, že viac ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, si ju môžu získať v Európe, musíme pracovať na to, aby sme mali dobré podmienky príjmania v celej EÚ a podporiť štáty, ktoré sú v susedstve vojnových e, oblastí. My tiež e, potrebujeme zabezpečiť, e, aby viac ľudí, ktorí potrebujú presídlenie, získali väčšiu bezpečnosť v členských štátoch Príjmanie um, utečencov v rámci kvót a účasť v presídľovaní je dôležité a treba to rozširovať, ale eh, nemôžem to používať ako um, zamienku na zrušenie práva jednotlivcov na azyl. A eh, ľudia sú nutení používať nebezpečné trasy a používať prevádzačov a riešenie, aby sme im to nestiažovali, ale aby sme vytvorili bezpečné zákonné cesty pre ľudí, ktorí chcú požiadať o azyl. Ak nie, tak stále nebezpečnejšie trasy budú používať a viac ľudí bude zomerať. Švedská vláda zredila e, štátne e, verejné e, zistovania, ktoré prednotilo podmienky pre vytvorenie viacerých zákonných trás do EÚ, miesto toho, aby museli ľudia padať do rúk prevádzačov. Miesto toho ich cesta má sa udiať e, bezpečným a e, riadným spôsobom a mali by sme im poskytovať e, dočasné víza a povolenia na pobyt, aby ich požiadavky na azyl boli ľahšie sú alternatívy terajšej situácie a alternatívy musí rešpektovať práve dotlivca na azyla. Nesmie to vychádzať z krátkozrakej myšlienky, jednoducho zastávať ľudí, ktorí potrebujú ochranu. V Švedsku je uh, ľudí, ktorí potrebujú ktoré z rôznych dôvodov eh, migrujú. A od roku 2008 Švedsko má otvorený systém pre migráciu pracovníkov mimo EU, e, z mimo EU. Predtým títo e, ľudia prichádzajú do Švedska tiež, ale vtedy boli e, v ťažkej situácii, nemajú doklady, pracujú buď bez pracovného povolenia alebo prístupu na trh práce. A vďaka reforme švedské firmy dostali rast alebo získali kompetentný personál keď to nedostali z miestneho obyvateľstva a tiež eh, tí, ktorí predtým eh, pracovali eh, ako skryto alebo nezákonne, sú teraz súčasťou zákonnej ekonomiky. A švedské podniky potrebujú pracovnú silu, je to dôležité a nezameriavajú sa na konkrétne povolenia alebo vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Dôležité je, aby podmienky boli rovnako dobré pre pracovníkov, ktorí pochádzajú z mimo EÚ, aj pre ostatných. Stále e, je problém, že ľudia, ktorí potrebujú ochranu, ju nedostávajú a e, neexistencia zákonných ciest e, vedie k dôsledkom ako sú umrtia a obchod s otrokmi a vykoristovanie. Ľudia v ťažkej situácii sú vykoristovaní ako pracovníci, eh, ktorí eh, musia vykonať prácu migrantov a eh, nezletili bez prievodu, sú osobitne zraniteľní. Je to jedno, či niekto sa stiahuje kvôli tomu, že je e, nutený, že chce mať prácu v inom štáte. Konstanca e, Urbano de Sousa za portugalského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, budem hovoriť po portugalsky. Ďakujem pekne. Chcem zdôrazniť, ako dôležité je toto zasadnutie, pretože úspech eh, globálneho eh, paktu bude závisieť od toho, či členské štáty a štáty, eh, ktoré ho podpíšu, budú sa aj konkrétne usilovať. Medzinárodné migračné toky sú dnes ešte stále len výnimkou. Ide iba o 3 svetového obyvateľstva, ktoré musí utekať. A len malý podiel ľudí žije v krajinách, v ktorých sa eh, nenarodili. Ale my eh, to vnímame s úplne inou intenzitou. Dôvody sú komplexné A my možno máme e, veľmi e, blízky e, dojem z migrácie. Je príliš veľa ľudí, ktorí migráciu vnímajú ako úplné ohrozenie. Existujú aj rozdiely medzi neregulárnym pohybom, migráciou, utečencami ale e, určité populistické hnutia e, využívajú túto rozmanitosť pojmov, aby vyvolávali v ľuďoch strach. A tieto migračné toky e, sú pritom úplne prirodzené, vždy tu boli a môžu byť aj veľmi pozitívne. Máme teraz jedinečnú e, príležitosť e, medzi túto ľudskú e, drámu, v ktorú sa zmenila migrácia, riešiť. Je to momentálne začarovaný kruh. Zaznieva tu názor, že treba byť veľmi reštriktívny, a tým sa ľudia tlačia čoraz viac do e, nelegálnosti. Členské štáty nevedia, ako riešiť tento fenomén, alebo to nechcú. Je to veľký paradox globalizácie. Máme tu predsa globalizáciu. A to e, jednoducho by nás malo priviesť do väčšej e, internacionalizácie, služby, tovary, kapitál, všetko to je medzinárodné. Akurát v tej ľudskej e, sfére si to neželáme. Jednoducho to inak e, vnímame a národné e, pravidlá E, nie sú schopné takéto e, toky samé zvládnuť a jediná logika, e, ktorá sa zdá sa uplatňuje, to je blokovať, ochraňovať národnú suverenitu. A preto je tento globálny pakt taký dôležitý, lebo nám musí byť jasné, že eh, nemôžeme eh, zastaviť eh, tieto toky ľudí. A namiesto toho, aby sme proti tomu bojovali, musíme spoločne konať a tento fenomén riadiť. To je naša povinnosť. A pokiaľ ide o tento prvotný návrh paktu, Chcela som eh, povedať, že by sme sa tu mali sústrediť hlavne na ľudské práva. To musí byť náš centrálny bod. Človek musí byť v stredobode. Čo eh, čím sa odlišuje občan a eh, cudzinec. Odlišujú sa len umelou hranicou. My všetci sme nejakým spôsobom migranti a všetci sme nejakým spôsobom ľudia. Preto je dôležité, aby sme túto e, víziu si zvnútornili, že migračné toky sa týkajú nás všetkých. My všetci sa musíme podielať na ich riadení. Je to nutné, pretože tu ide aj o prosperitu nás všetkých. E, to je dôležitý faktor. Ešte by som chcela spomenúť štyri ďalšie body Musíme mm, bojovať proti kriminálnym e, sieťam, e, ktoré obchodujú s ľuďmi. No a spomeniem ešte e, kontroly na hraniciach, Tie sú veľmi dôležité pre boj e, proti ním, ale to nie je e, jediný spôsob, e, ako proti ním bojovať. Určite musíme zabezpečiť aj legálne a bezpečné migračné cesty. To je efektívny prostriedok pre boj proti neregulárnej migrácii a proti pášerákom, e, s ľuďmi, pretože tí využívajú nedostatok e, legálnych e, spôsobov migrácie. Tí profitujú z tejto situácie hnebným spôsobom, majú obrovské zisky. A je tu teda určitý dopyt a určitá e, ponuka. No ako to bude vyzerať v budúcom desaťročí? Nebudeme to mať migračnú krízu, ktorou sa budeme musieť zaoberať, ale demokratickú krízu. Pozrime sa na to, ako starne naše obyvateľstvo. To ohrozí náš hospodársky rozvoj, udržateľnosť našich sociálnych systémov. Preto je migrácia aj veľkou šancou preto, aby sme naše hospodárske a životné štandardy si dokázali udržať. Bude to nutné aj na to, aby sme si dokázali zabezpečiť eh, našu bezpečnosť, pretože to nie sú ľudia, ktorí mm, sa starajú našu, o naše nebezpečenstvo. Sú to kriminálne siete, ktoré našu bezpečnosť e, zhoršujú. No a tretím dôležitým bodom je integrácia. Samozrejme, migračné toky do sebou prinášajú sociálne a spoločenské zmeny. My teda potrebujeme politické opatrenia, ktoré integráciu umožňujú. A spoločnosti, ktoré e, absorbujú týchto ľudí, musia byť tiež ochotné ich integrovať. Určite e, existujú sociálne, spoločenské, náboženské napätia a tie treba prekonať. Všetci imigranti z celého sveta za e, mne prichádzajú No a potom máme ešte aj ďalšie ľudské právo a to právo ostať doma. Väčšina e, ľudí, ktorí migrujú, by tiež najradšej ostali doma. A preto by sme im mali tak dobre, ako to v našich silách, e, im pomôcť, aby mohli zostať doma. Musíme pomáhať odstraňovať príčiny migrácie. Musíme sa zaoberať zásadnými e, spúšťačmi migrácie vždy Ehm, počas celej histórie ľudstva to boli tie isté vojna, žiaden právny štát, ehm, bieda a chudoba, hlad. To vedie ľudí k migrácii. To je to, čo musíme zohľadniť v našej politike, v našej zahraničnej politike. musíme eh, to eh, naozaj vážne realizovať a musíme eh, za týmto účelom si vytvoriť politiku rozvojovú, ktorá bude fungovať. Aj naša napríklad poľnohospodárska či obchodná politika musí byť s týmto v súlade aby ľudia v menej rozvinutých krajinách dostali reálnu šancu mm, svoju prácu zlepšovať svoj život. Takže opatrenia, ktoré by sa sústredili iba na kontrolu hraníc, fungovať nebudú. Ak e, kontroly e, hraníc jednoducho iba externalizujeme, ak sa budeme snažiť uzavrieť vonkajšie hranice, nič to neprinesie. Ak ľudia majú rozumnú perspektívu na lepší život niekde inde, jednoducho sa e, vydajú na cestu. Ako som povedala, toto e, nie je tak ľahko zastaviteľný fenomén. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým e, rečníkom za ich zaujímavé príspevky. Ďakujem, že nás tak hlboko zainteresovali eh, do tejto témy a teraz otváram eh, priestor pre všetkých, ktorí by sa chceli vyjadriť v tejto diskusii. Prosím, obmedzte sa na, 10, eh, na dve minúty. Začneme príspevkom pani Valenciano zo Španielska, z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem najprv zdôrazniť dôležitosť tejto schôdze, pretože si myslím, že prítomnosť národných parlamentov eh, pracujúc koordinovaným spôsobom s Európskym parlamentom má zásadnú úlohu v eh, tých povinnostiach, ktoré máme pred sebou a vzhľadom na to, že musíme vypracovať globálny pakt pre migráciu. Tento parlament a konkrétne socialistická skupina e, veľmi kritizuje nielen e, politiku EÚ, ako aj politiku členských štátov EÚ vo e, veci migrácie a utečencov. A myslím, že preto je užitočné, že sú tu národné parlamenty, pretože je tu veľký tlak, ktorý môžeme vynaložiť v členských štátoch možno ešte väčší ako z tohto parlamentu. A ako podali všetci vystupujúci, máme pred sebou kritickú tému pre EÚ, ktorá bude definovať nasledujúce roky určite. A pravdepodobne e, rozhovory o migráciách e, e, sa musia robiť viac direktívne v tých častiach, kde narastá xenofobia, nacionalizmus a E, jav migrácie sa používa v niektorých prípadách absolútne za záujmom e, tých politických strán, ktorí chcú vylučovať e, a v iných štátoch nastáva is to otrávenie týchto strán a populizmus a xenofóbia nakazila politickú retoritu aj v tých e, stranách, ktoré odmetajú takúto politiku. Takže myslím, že o čo ide tu a o čo ide o to, až kým dospieme k globálnemu paktu, je, aby sme si dali diaľkové svetla a snažili sa e, myslieť, e, ako, e, aká má byť Európa. A ako ste všetci podali, e, migrácia aj utečenci e, tu budú a musíme sa zorganizovať, e, keď chceme e, naďalej byť solidárni voči ľudským bytostiam, ktorí ich doprevádzajú. Mám len dve otázky na diskutujúcich. Poprvé, rado by som vedela v prípade zástupcu rady, že či bude mať spoločný papier Európskej únie, ktorý e, bude prezentovať v OSN, teda bude mať možnosť e, e, vytvoriť stanovisko EÚ, e, sa napriek našim rozdielom predložiť spoločné stanovisko a na druhom mieste, či bude mať mechanizmus sledovania na naplnenie toho paktu a či Medzinárodná organizácia pre migráciu bude týmto nástrojom, ktorým budeme môcť sledovať tie rôzne dohody, ktoré sa tu budú príjmať. Like ja ďakujem vám veľmi pekne a chcem upremiť eh, vašu pozornosť na to, že 5. Eh, apríla minulého roku eh, sme naplne prijali uznesenie o migračných a utečenských tokoch a vlastne hm, s vonkajšou činnosťou EÚ toto uznesenie skoncipovali dve spoluspravodajkyne, pani Valenciano a pán Diaz de Mera. Odporúčam vám, aby ste si tento dokument eh, pozreli. Je veľmi aktuálny. Žiada o koherentnosť politík medzinárodnej a vonkajšej politiky EÚ, eh, pokiaľ migráciu a azyl. Tiež by som rada odovzdala slovo pani Eleniste Mataky z Grécka. Prosím, buďte veľmi presná, pokiaľ držiavanie čínskeho času maximálne dve minúty. Έχουμε ένα, μια παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή τακτική. Globálny pakt k migrácii by sa mal sústrediť na rešpektovanie uh, ľudských e, práv migrantov a utečencov, nezávisle od ich postavenia, od e, prínosov. My musíme jednoducho zapostarať o rešpektovanie ľudských e, práv, ako to vyžaduje aj európske humanitárne právo. Musíme sa teraz snažiť vyhnúť e, fenoménom rasizmu a populizmu. Treba teraz zabezpečiť rovnaký prístup k právu, k ľudským právam. Musíme poskytnúť teda služby v ich jazyku, vytvoriť vhodné možnosti hlavne pre deti a mladistvých, pre postihnutých. Títo potrebujú e, aj e, služby mentálnej a psychologickej podpory Musíme sa tiež zaberať aj možnosťami zamestnania, aj vzdelávaním. V Grécku ehm, v období závažnej hospodárskej krízy sme prijali projekt vzdelávania mladých. Bol veľmi úspešný od roku 2016. Ehm, takto máme možnosť Ehm, práce pre ľudí bez dokumentov. Zaregistrovali sme tých, ktorí prišli, aby sme im dali prístup k zdravotnému ošetreniu. Zrealizovali sme reformu registrácie tých, ktorí Eh, prišli na zoznam eh, nezamestnaných a tým, eh, tým tiež umožníme nájsť si pracovné miesto. Tiež tu máme opatrenia, ktoré nám pomôžu s legálnou inklúziou utečencov a migrantov. V tejto snahe nám pomáhajú aj miestne, regionálne autority, Myslíme si, že toto je ten najlepší postup. Ospravedlňujem sa, že som hovorila príliš rýchlo. Teraz pán Pérez Lapazaran zo Španielska, zo Španielského senátu. Muchas gracias, disculpe, señora presidenta. Prepačte, ďakujem pekne, pani predsednička. Ako zástupca štát tu Španielsko chcem vám odozdať e, posolstvo. Ehm, my si myslíme, že ehm, dohody a ehm, globálne pakty sú dôležité a migrácia musí byť e, bezpečná, riadna a zákonná. Chcel by som uvieť súbrotozov, e, ktoré podľa mňa podľa tých, ktorých zastupujem, sú dôležité. Ide o to, aby sa lepšie e, kontrolovala e, táto e, migrácia bezpečná zákona a to vo všetkých všetkom, čo je zahraničnou politikou EÚ, aj mocnosti, aj USA a ide o spoluprácu. Myslím si, že každá spolupráca, e, ktorú robia veľmoci, musí mať ako základný prvok a nevyhnutný prvok všetko, čo sa týka e, migračných e, tém. Videli sme, ako africké štáty spolupracujú. No, nevieme presne, či aj v otázke migrácie nastali dohody. Druhá otázka sa týka hraníc. My v Španielsku veľmi pracujeme eh, v eh, hraničných oblastiach eh, a už mnoho rokov a toto poznanie nás vedlo k tomu, že sme e, vypracovali bilaterálne vzťahy medzi štátmi pôdu a tranzitu e, a vytvárame e, informácia vedomosti, z ktorých potom čerpajú spoločné komisariaty a vyšetrovacie skupiny. A poďalšie, boj proti nezákonnej migrácii, to je zásadné. My si myslíme, že v EU musíme viac do toho zapojiť Európa, ale Eurojust a agentúry medzinárodného vyšetrovania vzdelávania. To sú otázky, ktoré e, môžu zlepšiť e, zvládanie, aby to bola bezpečnejšia a e, riadna zákonná migrácia. Musíme otvoriť migráciu našim štátom, no musíme tieto otázky kontrolovať a riadiť. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo kolegovi López Aguilar má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem eh, sa vrátiť na všetkých eh, diskutujúcich, pretože oni eh, povedali správne, že je to globálne. To znamená, že toto nie je len takáto jednorazová príhoda. Migrácia nie je kríza a vždy existovala, ale stalo sa globálne, pretože všetko je globálne. My um, zažívame globalizáciu a uh, musíme eh, byť európsky a musíme to robiť na európskej rovni, aby sme eh, reagovali a zvládali túto výzvu. A presne preto som eh, povedal, aká je väzba medzi týmito dvoma. Zvládanie a riešenie globálneho kompaktu o utečencoch a migrácii znamená praktickom vyjadrení, že zmeníme negatívny výhľad, ktorý zasahuje celý európsky prístup e, aj voči utečencom a migrantom. A keď hovoríme o nezákonnej migrácii, presne preto, že e, taká vec neexistuje, ako je zákonná migrácia, pretože nie sú zákonné trasy a prostriedky, ako sa dostať do EÚ. Ak sa sem chcú dostať, tak musia ísť nezákonne. A to znamená, keď použijem agresívnu retoriku, ktorú odmietam, urobiť to nezákonne. A musíme teda zmeniť túto vyhliadku a jeden spôsob, ako e, spojiť všetky e, tie e, rozmery, aj e, vonkajšie e, rozmery, je otvoriť zákonné trasy, to znamená aspoň najlepšie využiť možnosti národnej legislatívy, aby e, sme poskytovali humanitné víza podľa e, medzinárodných predpisov. Mr. Ďakujem, pán Martin Toledano. Muchas gracias, señora. Ďakujem, pani predsednička. Aj tiež som zo Španielska z eh, poslaneckej snemovne. Ide o to, aby sme podporovali bezpečnú a zákonnú a riadnu migráciu, to znamená zákonnú migráciu. A e, myslím si, že e, je pozitívne e, ju podporovať, pretože budúcnosť e, našich štátov v dôsledku demografickej krízy bude potrebovať osoby, e, ktoré budú prichádzať a pracovať v našich štátoch. A ak sa to bude robiť e, takýmto zákonným spôsobom, e, a ak e, to bude pozitívne akceptovať spoločnosť, tak tiež budeme bojovať proti radikálnemu populizmu, ktorý e, e, využíva strach z cudzincov, aby získal negatívne politické stanoviska. Myslím si, že solidarita a v EÚ musí uh, sa venovať e, silná solidarita štátom vstupu a nielen štátom cieľovým. A preto, aby sa zabezpečili legálne migračné toky, treba akceptovať e, prerozdelenie utečencov medzi štátmi, aby sme boli všetci solidárni. No, musím myslieť na to, že v mnohých štátoch, ako napríklad Slovensko, sme vstupnou bránou do EU a potrebujeme viac solidarity ako iní treba pracovať eh, v štátoch pôvodu. A v štátoch, ktoré kvôli eh, svojej ekonomickej situácii sú, je, eh, spôsobuje migráciu svojich občanov a tiež treba zabezpečiť návrat nezákonných migrantov a preto umožniť trestné ekonomické postihy ľuďom, ktorí využívajú túto dramatickú situáciu migrantov, ako sú mafie, ktoré to zneužívajú. Ďakujem pekne, pán Tron z Nemecka. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja um, potrebujem dnes vyjadriť uh, vecné stanovisko ako zastupca nemeckého Bodestágu. Migrácia je celosvetový problém a um, preto uh, prirodzene vítame, že OSN sa touto tému tiež zaberá a um, tu spoločne vypracujeme riešenie týchto problémov a chcem uh, vás uistiť na tomto mieste pri tejto príležitosti, tejto rozpravy, že e, Nemecko je spodahlivý a konstruktívny partner e, v tejto debate a aj bude v nasledujúcej dobe. My sme v posledných rokoch, e, hlavne od roku 2015, preukázali, že sa zúčastňujeme na tom s veľkou ľudskosťou aj solidaritou a žiaľ to viedlo k negatívnym dopadom v našich politických debatách a pán Prentis na to upozornil, že v diskusiách musíme byť e, starostlivejší a je to tak, a často tu zažívame aj netoleranciu a e, nepratelstvo voči cudzincom a, a e, do tej miery je to pre nás dôležité dôležitá prežitosť, že pri téme eh, azylantov a utečencov eh, dosiahneme spravodlivé preozdelenie zaťaže a EU na to ešte upozorňuje, že aj u nás v Unii aj v CDU pre nás je to podstatné, aby sa ďalšie diskusie vedli na európskej úrovni a ináč vám ďakujem za eh, dobré vedenie diskusie. Thanks to you. Ďakujem vám, pani Gomez. Ja súhlasím s tým, čo pani Konstanca Urban do Souza povedala a chcem povedať, že ona nielen poslankyňa, ale aj bola ministerka vnútra, zúčastnila sa v tej debatách a vie, o čom hovorí, keď povedala, že nemôžeme za zastaviť eh, vietor rukami a nemôžeme zastaviť migráciu kontrolami na hraniciach. Je to o riadení migrácie, o kolektívnom riadení migrácie a či už je to na európskej úrovni alebo globálnej úrovni, je to o pozitívnom eh, zvrate našej verejnej debaty, pretože potrebujeme migráciu, pretože máme demografický problém v EÚ a máme prospech z migrácie a eh, je to e, o tom, že nesmie naďalej e, krmiť tie zločinecké siete prevádzačov e, kvôli tomu, že nemáme bezpečné trasy pre utečencov migrantov. A v skutočnosti máme tie zákonné schopnosti. Chcem vyzvať kolegov z národných parlamentov, aby išli a pozrieť sa, čo sa deje s tými programy, ktoré e, členské štáty e, plnia tzv. zlaté víza, tzv. programy investorov prostredníctvom, e, ktorých oni absolútne rozvoju nebez, bezpečnosť šengenského systému a prostitujú naše systémy udelovania občanstva pre tých ľudí, ktorí vďaka tomu, že sú bohatí, si to môžu dovoliť zaplatiť a mm, presierajú, že sú globálni občania. Nechceme takýto odpad a takú korupciu a toto prináša tieto programy e, prania peňazí, to si nemôžeme dovoliť a musíme zvládať migráciu pre ľudí, ktorých chcú naozaj zlepšiť e, si život e, prácu prácou a prispievaním k spoločnosti. A to sa musí robiť korektívne a to sa nemôže robiť prostredníctvom som tých pobudujúcich e, programov pre zlaté víza. Wow, finally we have some... Ale tak konečne máme aj nejaké reakcie v miestnosti. Teraz pán Schenger Zalan z Nemecka, e, z Maďarska. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, chcem vám predpovedať, e, že v súvislosti s týmto globálnym kompaktom. Nehovoríme o utečencov, ktorí spadajú pod ženský dohovor. na e, dôsledky migrácie v tomto dokumente sa nadhodnocujú e, a tento text e, je vzdialený od reality a ne vymenoval negatívne dopady v členských štátoch a tie sa nespomínajú v ňom komplexné sociálne problémy. Maďarsko eh, nesúhlasí s nasledujúcimi eh, tvrdeniami toho globálneho paktu eh, kde sa migrácia predstavuje ako pozitívny jav a kde sa uvádza, že sa musia zabezpečiť bezpečné a legálne mm, trasy, aby imigranti mohli prichádzať do Európy. Tiež nesúhlasíme s tým, kde sa uvádza, že všetky štáty sú povinné podporovať migrantov. Alebo s tým znením, že každý štát e, je povinný e, odstraniť e, právne alebo fyzické prekažky migrácie. Alebo tam, kde sa uvádza, že všetky štáty sú povinné aby e, zlegálnili e, hospodárskú migráciu. Maďarsko e, je to takého stanovisku, že sa musia dôvody pre migráciu odstraniť a o to sa musíme snažiť. I think I'll have one final a ešte posledná žiada slovo, ak sa nemýlim. Thank you very much. And... Ďakujem pekne a to je... Edita Funtner from... Edita Funtner zo Slovenska. Pekne za slovo. Pôvodne som nechcela vystúpiť, ale táto diskusia smerovala do takých dimenzií, že nedalo mi to mne sa snad sníva ako videli sme ako povinné kvóty v európskej únii nefungujú a teraz ja počúvam opäť e, rôzne reakcie aká to je úžasná vec. môžem hovoriť za slovenskú republiku že slovenská republika vie svoje nedostatky na pracovnom trhu riešiť áno aj formou migrácie ale my sami sme sa rozhodli z ktorých krajín by sme tých pracovných migrantov radi prijali a sú to krajiny ktoré sú v európe je to bulharsko je to ukrajina je to srbsko a aj táto migrácia ukázala e, tie stránky ktoré poukázali na rôzne kultúrne religiózne rozdielnosti medzi našimi národmi. takže ja dúfam že tá cesta na ktorú si myslím že už aj e, ostatné európske krajiny nastúpili a nebudú nútiť členské krajiny prijať povinné, e, povinný počet e, či už utečencov alebo migrantov bude sa viac diskutovať aj vo svetle reálnych skúseností a zaráža ma napríklad reakcia niektorých popredných európskych politikov ktorí ktorí e, sa vyhrážajú vytesnením určitých krajín e, z európskej únie kvôli tomu že si dovolia mať iný názor na riešenie tohto problému. my chceme diskutovať chceme byť solidárni chceme participovať na riešení problémov ale máme na to iný názor a iné metódy. a je e, pre nás nepochopiteľné že krajiny ako česká republika slovenská republika maďarsko alebo poľsko by mali opustiť európsku úniu e, ako pôvodné európske národy v prospech e, niektorých ľudí ktorí nás áno môžu aj ohrozovať. ďakujem veľmi pekne. it has become very, very clear. Tak, to bolo veľmi jasné že máme napätie aj v Európskej únii a v tomto parlamente a v celej Európe, čo sa týka migrácie. Napriek tomu máme ťažkosti a mm, výzvy, ktoré sme už predtým zvládli a boli ťažšie ako tieto. My sme veľmi šťastný región, vo svete, e, ktorý má 28 členských štátov, Českého 27 a 500 miliónov e, ľudí, e, ktorí majú najvyššiu gramotnosť a najnižšiu umrtnosť detí. My sme šťastní a mnoho ľudí na svete o tom môže len snívať a my, čo týka globálneho kompaktu o e, migrácii, čo sa týka zriadenia bezpečnej a zákonnej migrácie, môžeme zvládať e, tú migráciu a mali by sme e, sa zhostiť našej zodpovednosti a znašať to spoločne. Ako niekto povedal, medzi pán listami, žiadny štát nedokáže zvládnuť migráciu osamate. No spoločne môžeme byť silní a môžeme to zvládnuť spolu. Myslím, že toto je veľmi zaujímavá debata a e, vidíme, že sú tu rozdiely a sú tu rozdiely medzi štátmi aj kolegovia z rôznych štátov hovorili o e, iné rôzne názory, ale myslím, že sme sa lepšie pochopili a e, rešpektujeme sa navzájom. A týmito záverečnými slovami vám chcem poďakovať za účasť v tomto paneli a chcem odozdať e, predsedníctvo kolegyne Šujka, ktorá je podpredsedničkou výboru pre zahraničné veci e, v tomto parlamente. get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll... Vážení kolegovia, ak chcete sa posadiť, tak uh, ideme ku e, záverečnej fáze a potom uh, to už uzavrieme. Každý je únavný, tak dokončíme to. Prosím, usadte sa. Ďakujem. Thank you very much. Hello everybody. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vítajte. Ako viete, dostávame sa k eh, záverečnej časti dnešnej schôdze. Skôr ako to uzavrieme záverečnými pripomienkami eh, zo strany pána podpredsedu a mňa, eh, pána predsedu a mňa, tak by som rada dala slovo pánovi Jacobinimu, zástupca riaditeľa v rámci SVČ pre otázku ľudských práv. Pán Žakobiny, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som sa chcel poďakovať organizátorom za túto dôležitú aktuálnu diskusiu, ktorá prichádza v kritickej chvíli hneď po predložení úvodných návrhov oboch paktov a po spustení rokovaní e, vítame angažovanie sa a aktívnu participáciu parlamentu, konkrétne tohto výboru, ako aj účasť národných parlamentov v tejto rozprave. Len e, diskusia, kde budú zapojené všetky zainteresované strany a kde budú rešpektované príslušné parlamenty, umožnia medzinárodnému spoločenstvu vytvoriť skutočný, komplexný, holistický pakt cieľ, cieľ ktorý sledujeme všetci. Migrácia je skutočne globálnym problémom a New Yorkské vyhlásenie stanovilo taký milník, pokiaľ ide o zaradenie tohto bodu do globálnej agendy. Máme zásady, ktoré sú zakotvené v New Yorkskom vyhlásení Solidarita, zdieľaná zodpovednosť, multilateralizmus a angažovanie sa zostávajú vodiacimi princípmi, usmereniami, ktoré stanovujú cestu smerom globálnemu rámcu pre migráciu ako globálnu a rozširujúcu sa realitu. Ako sme zistili od viacerých rečníkov dnes po obede, dnes viac ako 65 miliónov ľudí je nútene presídlených po celom svete ako utečenci, žiadatelia o azyl alebo vnútorne presídlené osoby. A je tu 258 miliónov medzinárodných migrantov po celom svete. Väčšina z nich cestuje a pracuje pravidelným spôsobom. Európa je prvým prvé avliny reakcie sa osvetuje a má dlhodobú komplexnú stratégiu na základe solidarity a partnerstva. Záchrana životov je pritom tá najväčšia priorita, najvyššia priorita. Pracujú na ochrane utečencov, migrantov no, proti obchodovaniu s ľuďmi, proti e, prevádzactvu a takisto zabezpečeniu právnych ciest do Európy EU sa snaží riešiť pôvodné príčiny e, nútenej migrácie a takisto vynútených presídlení aj novými nástrojmi, ako sú zverejnecké fondy, ale z Valety napríklad, Európsky investičný plán, ktorý sa sústreduje na mládež a na tvorbu pracovných miest. EU získala skúsenosti s vypracovaním komplexného prístupu, priniesla to pozitívne výsledky, sme pripravení preniesť tieto pozitívne výsledky do vypracovania týchto dvoch paktov. Nie je to postávaním na boku, alebo bokom, keď takto nevytvoríme určite tie riešenia a naďalej sme presvedčení, že všetky krajiny, krajiny pôvodu, tranzitu a určenia destinácie môžu mať prospech eh, z ušej medzinárodnej spolupráce. V týchto intenciách prvá časť diskusie bola venovaná globálnemu paktu o utečencoch. Sme silnými zástancami, stavíme sa za UNHCR, pokiaľ ide o úsilie zabezpečiť dostatočné kapacity a zapojiť všetky zainteresované strany, pokiaľ ide o tento participatívny proces. Ako spomenuli ostatní rečníci, solidarita a zlepšenie životov miliónov ľudí, ktorí sú v pohybe, je nevyhnutná. Zmysluplné a rovnaké e, vzdielanie zodpovednosti a tej ťarchy, ako aj dodržiavanie medzinárodných pravidiel a ľudských práv by malo byť eh, aj v budúcnosti stredobodom snahy riešenia utečencov a migrantov. Je nevyhnutné mať taký pakt, ktorý bude stanovať konkrétne opatrenia a ktorý bude splňať aj požiadavky hostujúcich krajín, hostiteľských tým, že zniží ťarchu, ktorá je na nich. Eh, my sme sa ocitli v vegovnej pozícii v rámci vypracovania tohto paktu, že sme eh, mali ako sprostredkovateľov menovaných veľvyslancov v rámci tohto procesu a ďakujem im za skvelú prácu po tom, čo predložili mm, úvodný návrh, ktorý predstavuje skvelý základ pre rokovania, je komplexný a jasne sa zameriava na mm, rovnováhu a zohľadnenie krajín pôvodu, tranzitu a destinácie rovnakou mierou, pričom podporuje cieľ bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie. Vítame sústredenie sa na ľudské práva a na prístup, ktorý sa odvíja od jednotlivca, to je mimoriadne citlivo zohľadňuje hlavne ľudí v zraniteľnom postavení, konkrétne deti, a ktorý zohľadňuje aj rodovú, rodové hľadisko. Takisto vítame pozornosť, ktorá je venovaná rozvoju a vítame návrh e, konkrétneho aktivity, aby sme rozbili podnikateľský model prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi. Na tomto základe budeme ďalej diskutovať, aby sme lepšie objasnili a vytvorili záležitosti rozpracovať v rámci tohto paktu, ako je riešenie nelegálnej migrácie, e, vrátanie existujúcej povinnosti na členské štáty uľahčiť návraty a readmisie, alebo podporovať prístup, ktorý sa odvíja od jednotlivosti tým, že budeme zohľadňovať potreby a obavy migrantov, pričom budeme rešpektovať hodnoty a obavy spoločnosti, ktoré buď sú hostiteľmi migrantov, alebo v samotných krajinách pôvodu. To znamená zaoberanie sa vecami, ako sú integrácia, absorpčná kapacita trhov práce alebo víziev spojených s odlivom mozgov. A nakoniec nadalej sme zástancami e, líderskej roli pre IOM tak z pohľadu implementácie, ako aj kompletného procesu schválenia v rámci systému EU. Je evidentné, že partnerstvo a líderstvo zostávajú našim hlavným vodiacim princípom vytvorenie Task Force EU OSN e, pre riešenie problému migrácie z Líbie je vynikajúcim príkladom, čo sa dá dosiahnuť pri úzkej súčinnosti všetkých partnerov v oblasti migrácie. Nakoniec chceme poďakovať e, parlamentu za podporu v rámci celkovej diskusie a za úlohu, ktorú zohralo SVČ. V tomto procese SVČ môže povedať za seba, že bude pokračovať v tejto práci a bude podporovať súčasné bulharské predsedníctvo budeme aj naďalej aktuálne informovať Európsky parlament a budeme sa ďalej zapájať do týchto výmien. E, tešíme sa na avizované e, uznesenie, ktoré má byť schválené na marcovej plenárke. Ďakujem pekne, pán Jakobiny. Zaujímavý prehľad. E, ďakujeme za to, že ste nám poskytli aktuálne informácie. Dúfam, že tie sa prejavia aj na úrovni konkrétnych výsledkov. Teraz e, dostane slovo pán Claude Moraes, predseda výboru LIBE, aby uzavrel túto schôdzu. Ďakujem, e, pani Šujca. Budem veľmi stručný, kolegyne, kolegovia. Bol to dlhý deň, všetci sú ústatí. pár pripomienok z mojej strany. Najskôr chcem poďakovať tým poslancom z národných parlamentov, ktorí tu zostali až do konca globálny pakt a proces príjmania globálneho paktu je jeden z najcitlivejších a najťažších procesov eh, pre členské štáty a ich národné parlamenty. Sme si toho akutne vedomi a vieme, že je tu celé spektrum názorov v rámci členských štátov a čas z nich sme si dnes vypočuli. To vieme. Sú aj členské štáty, ktoré sú v rôznych štádiách migrácie ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach tej globálnej krízy, či je to Grécko, Švédsko, Nemecko, počuli sme Portugalsko, počuli sme hlasy niektorých z V4. E, samozrejme vieme o týchto problémoch, lebo máme poslancov z týchto krajín a my prijímame legislatívu, takže vieme o tom. Ide o to, aby sme si ozrejmili, aké sú tie veci, ktoré stimulujú migráciu a aj tú azylovú politiku v jednotlivých krajinách Ide ale o to, že sú tu dva globálne pakty, ktoré v tejto chvíli sú nejakým spôsobom e, vytvárané a mali by sme byť zapojení, pokiaľ ide o inštitúcie, pokiaľ ide o Európsku úniu, pokiaľ ide o radu, ako sme práve počuli, ESVČ, komisia, aj tu sme sú vypočuli, ale aj od Európskeho parlamentu, ktorý je spoluzákonodarcom. Asi 40 ktoré rieš, legislatívy, ktoré rieši táto, toto predsedníctvo, sa venuje práve azylu a migrácii je preto veľmi dôležité, aby sme boli vo vzájomnej interakcii a je dôležité, aby sme sa vyjadrovali k týmto dvom globálnym paktom. Toto bol užitočný proces. Vypočuť si to priamo od vás. Napriek tomu, že sa to robí takýmto ťažkým spôsobom, ale je veľmi dôležité, že sa to deje. Po druhé, mali by sme v tom pokračovať. E, po tretie, čo teraz? Pokiaľ ide o parlament, inštitúcie, budeme mať uznesenie v marci, ktoré bude pokiaľ možno čo najvýrovnanejšie, najrovnovážnejšie po zohľadnení všetkých názorov, pokiaľ ide o LIBE, ktoré je zodpovedné za legislatívnu časť a kolegyne Zafetu spomenala veci, za ktoré je zodpovedný tento výbor. V e, decembri naplánované Maroko, ale bude organizovaný aj viac e, meetingov ohľadom globálnych paktov a budeme e, na tom pracovať holistickejším spôsobom, nie len pokiaľ ide o kolegov za FETu, ale aj podvýboru pre ľudské práva 25. apríla bude vypočutia a budeme sa snažiť, aby to bol celoplošný inkluzívny proces. A nakoniec chápeme, že toto je jedna z top záležitostí, z podstatných záležitostí v mnohých členských štátoch a je to aj jedna z primárnych obáv v rámci členských štátoch. Dnešná schôdza nevyriešila teda všetky tieto problémy, ale my si ceníme skutočnosť, že ste si vyčlenili čas, prišli ste sem a prispeli ste k tomuto procesu globálneho paktu je lepšie, aby sme boli toto zapojení ako na rozdiel od nezapojenia. Ďakujem ešte raz za vašu účasť. Dnes som sa naozaj veľa naučil, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, konkrétne v niektorých členských štátoch. Ďakujem, pani Fiska. A nech sa páči, ukončite schôdzu. Ďakujem pekne, pán Moraz, ďakujem, Klód, za záverečné pripomienky nie len za tieto slova, ale aj za všetku tú silovnú prácu, ktorú Libe vykonáva, pretože výbor Libe je tým, kde prebieha najviac legislatívnej práce. Samozrejme, AFET ho sprevádza. E, drahé poslankyne, poslanci z národných parlamentov, drahé kolegyne, verím, že táto debata bola mimoriadne dôležitá. A to nie len preto, z dôvodu tej dôležitosti procesu globálneho paktu, ale aj z toho dôvodu, že sú to členské štáty, ktoré vedú tento proces v rámci medzivládnych rokovaní. Vieme, ako povedal Claude, že toto je horúca téma v každej z našich krajín. Ako sme dnes počuli, svet potrebuje európske líderstvo, pokiaľ ide o rokovanie o globálnych, globálnych paktoch. A na to, aby Európska únia bola takýmto lídrom, musí byť zjednotená. Myslíme si, musí hovoriť rovnakým jednotným hlasom na základe vzdielanej vízie. Žiadna krajina, ako sme viackrát dnes počuli, nedokáže nie riešiť túto vec o samote. No, účelom tejto schôdze bolo prispieť k podporeniu takéhoto vzdielaného pohľadu. Budeme pokračovať takéto diskusii v nadchádzajúcich mesiacoch aj nad rámec prijatia kom, teda paktov, ktoré sú, je naplánované v druhej polovici tohto roka. Parlamenty by mali svoj názor vyjadriť v rámci tejto diskusie. Nemôžeme to ponechať na samotných vládach, aby riešili otázky globálnej migrácie a nútených presídlení, ktoré sú mimoriadne významné aj z pohľadu našich občanov. My ako poslanci musíme byť zapojení, musíme pomôcť a musíme sa ubezpečiť, že náš hlas e, nezanikne v tejto diskusii. Ešte raz, aby som uzavrela túto dnešnú schôdzu. Chcem sa poďakovať e, všetkým rečníkom poslancom z národných parlamentov, že sa k nám pridali v rámci tejto medziparlamentnej schôdze a ďakujem za skvelé príspevky. Ďakujem ešte raz a príjemný večer, dúfam.